Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Chcel by som eh, pripomenúť všetkým, aj keď to zrejme viete, dnes 22. marca si pripomíname prvé výročie jedného z najzlotejších dní v histórii Belgická Bruselu, kedy došlo k hrozným teroristickým útokom e, na letisku za Ventem a tiež na stanici metra Malbec. 32 nevinných ľudí prišlo o život a viac ako 320 ľudí bolo zranených pri týchto útokoch. Máme povinnosť e, tu v našom výbore pokúsiť sa tiež e, našim príspevkom objasniť e, tieto udalosti. V mene nás všetkých by som chcel e, si uctiť pamiatku jednak obetí týchto útokov, ale tiež e, všetkých, ktorí boli nejakým spôsobom posilnutí týmito útokmi. O 10. hodine dnes do poludnia predseda parlamentu nás všetkých pozval do pléna aby sme si pripomenuli minútou ticha tieto udalosti. Chcel by som teda navrhnúť, aby sme prerušili schôdzu o 9.55, aby sme mali čas presunúť sa do pléna, aby sme tam absolvovali tú minútu, minútu ticha a potom o 10.15 minúte sa vrátime späť k programu. Ak teda súhlasíte, o 9.55 schôdzu prerušíme a spoločne sa presunieme do pléna. Prejdeme teraz k programu. Najskôr pristupujeme k schváleniu programu. Máme nasledovné zmeny. Bod 13, ktorý sa týka eh, švajčiarského referenda o slobode pohybu, sa musel odložiť, ale bod 11 a 12 k prezentácii aktuálneho stavu priebehu trilogových rokovaní a o téme drog. Tento bod e, prebehne o 17.45 po bode 14, e, ktorý sa týka princípov právneho štátu v Polsku. Ak nebudú žiadne námetky, tak budeme používať tento program za schválený. Čo sa týka jazykového e, pokrytia, žiaľ dančina, malčina, chorvačtina a galčina nebudú k dispozícii dnes a malčina, a galčina nebudú k dispozícii zajtra. E, čo sa týka hlasovania, to je naplánované e, na zajtra na poludnie. Prosím, láskavo si prineste hlasovacie karty, e, teda bod 3. Teraz tento sa týka prezentácie výzročného programu agentúry CEPOL, teda Policajnej akadémie CEPOL. Ten nám preblíží výkonný riaditeľ, doktor Ference Banfi. Ako viete, je to inštitúcia, ktorá má na starosti školenie pracovníkov e, orgánov činných trestnom konaní. Právomoci boli posilnené v roku 2015. E, v rámci viacročného finančného programovania e, je potrebné konzultovať viacročný program tejto inštitúcie aj s Európskym parlamentom a preto pre tejto príležitosti vítame pán riaditeľa, ktorý nám priblíži viacročný program E, tejto akadémie. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci. Najskôr by som sa chcel poďakovať za to, že máme možnosť predniesť vám podrobnosti, ktoré sa týkajú činnosti našej inštitúcie. Chcel by som sa vyjadriť najmä k trom veciam. Najskôr na úvod by som chcel priblížiť hlavné výsledky kolégia v predchádzajúcich rokoch, tiež eh, na základe nových usmernení, ktoré platia od júla 2016 a tiež eh, sa chcem vyjadriť viacročnej stratégii. Rozoslali sme vám ešte v januári dokumenty Teda zrejme ste sa už mali možnosť s tým aj oboznámiť eh, v podrobnejšej eh, forme. Najskôr by som vám chcel ukázať vývoj podielu jednotlivých eh, segmentov našej činnosti na celkové činnosti CEPOLu. Myslím si, že aj graf samotný dokazuje, že v roku 2009 viac ako 2000 jednotlivcov sa zúčastnilo vzdelávania našej inštitúcie v roku 2016 18 tisíc e, účastníkov sme už zaznamenali, teda zhruba 9 násobok. Chcel by som tiež spomenúť, čo sa plánuje pre najbližšie roky. Ak budeme mať k dispozícii potrebné zdroje, aj finančné, aj e, iné, na to, aby sme vykryli naše potreby, je jasné, že dynamicky rastie dopyt po eh, vzdelávaní odbornej príprave v oblasti orgánov činných trestnom konaní eh, a tento dopyt eh, sa môže vykryť nielen touto našou inštitúciou, ale aj inštitúciami v členských štátoch jednotlivo. Nie je len kvantitatívny vývoj v tejto súvislosti, ale tiež vzhľadom na nový dopyt, ktorý znamená, že je potrebné vytvoriť novú kultúru e, vynúcovania právami. Chceme reagovať na tieto nové potreby, preto sme spustili spoločný e, magisterský program spolu s ostatnými agentúrami to bude znamenať, že zhruba 30 um, eh, účastníkov z členských štátov aj z Europolu bude môcť absolvovať tento program. Je to magisterský program a poskytuje akademickú aj eh, operačnú formu prípravy pre našich študentov. Myslíme si, že nie je ani potrebné zdôrazňovať, že eh, jasné porozumenie strategických úloh orgánov činných trestnom konaní je jedným z hlavných predpokladov eh, na efektívnu spoluprácu týchto orgánov. Študenti eh, tohto magisterského kurzu by eh, mali možnosť potom vykonávať vyššie funkcie v orgánoch činných trestnom konaní potom, čo absolvujú tento program. Čo sa týka kvantitatívneho rastu, tak ehm, isté, že je to vždy riziko, že na jeho úkor E, sa môže znižovať kvalita. My preto máme vytvorený rámec, e, ktorého cieľom je sledovať e, čo najvyššiu kvalitu vzdelávania. Vychádzame z normy ISO 9001. Naša agentúra obdržala tento certifikát a ďalšou normou, ktorú dodržiavame, je patrick model. Celková miera spokojnosti je naozaj veľmi vysoká, ako vidíte, 95 v minulom roku. Myslíme si však, že Európska únia a aj mm, to policajné kolegium musia poskytovať eh, špičkové vzdelávanie v oblasti bezpečnosti. Chcel by som ešte dodať, že Potom, čo sme zaznamenali nárast počtu účastníkov, potom, čo sme schopní poskytnúť o mnoho rozsiahlejšie služby, zároveň ľudský kapitál a rozpočet v podstate ostal nenavýšený. A tu vám chceme ukázať na tejto priesvitke koreláciu e, medzi počtom ľudského kapitálu, teda pracovníkov, ktorý máme a tiež rozpočtom, ktorý máme k dispozícii. Musím na tomto mieste povedať, že je tu istá nerovnováha medzi ľudskými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii a rozpočtom, vzhľadom na náš pracovný program a tiež e, programu zriadenia rok 2018 žiadame o vyšší počet pracovníkov k dispozícii. A ďalej v kontexte e, rozpočtu v pomere k účastníkom vidíme, že zhruba pri rovnakom rozpočte musíme uspokojiť zhruba 9 násobok účastníkov nášho vzdelávania. Predpokladám, že e, je to jeden z dôvodov, prečo externí auditori a hodnotiteľa dospeli k záveru, že agentúra CEPOL je mimoriadne efektívnou agentúrou z hľadiska využívania zdrojov, ktoré má k dispozícii. Nový právny mandát. Žijeme v rýchlo meniacom sa svete. Otázky bezpečnosti sa e, nedajú preceniť, preto pôvodný mandát agentúry CEPOL celkom neuspokojoval legitímne očakávania orgánov činných trestom konaní. Tento nový mandát v súlade s e, bezpečnostnými potrebami Európskej únie dáva zároveň k dispozícii aj zvyšené právomoci a povinnosti agentúre CEPOL. Tento rozšírený mandát vnímame ako príležitosť e, a zároveň ako um, skaliečí výzvu v tomto smere niekoľko poznámok, dovolíte. E, naša agentúra musí jedna koordinovať, ale aj implementovať e, vzdelávanie. Národné vzdelávacie inštitúcie členských štátov s nami spolupracujú v implementácii vzdelávacích plánov. V súčasnosti e, poskytujeme zhruba 30, teda viac ako 30 vzdelávacie školenie, Musíme však čo najefektívnejšie využívať naše zdroje, ktoré sú k dispozícii na tento vysoký počet programov. Ďalej, čo sa týka vízie vnútornej bezpečnosti Európskej únie, mandát agentúry CEPOL zahrania aj vzdelávania v tretich krajinách. Toto by som chcel vyzdvihnúť. V roku 2009 členské štáty Európskej únie sa podielali na vzdelávaniach v roku 2016 eh, v počte 45. Teda celkovo ehm, ten počet krajín bol 45 eh, aj členských, aj nečlenských. Stimulated eh, broad and comprehensive impact assessment. Čo sa týka rozsiahleho hodnotenia dopadov, tu chceme vychádzať nielen z nového právneho rámca, ale tiež z zo súvisiacich európskych stratégií, ako napríklad Európskej agendy pre bezpečnosť, e, ďalej migráciu, e, stratégia pre počítačovú bezpečnosť a tak ďalej. Snažíme sa zvyšovať efektívnosť a tiež sa snažíme zlepšovať riadenie našich zdrojov. Je to vysoko na zozname našich priorít a toto hodnotenie dopadov úzko prepájame s 5-ročným hodnotením činnosti. Externý orgán, ktorý vykonal toto hodnotenie, dospel záveru, že naša agentúra je vysoko efektívna z hľadiska nakladania so svojimi zdrojmi a tiež sa dospelo k záveru, že ak agentúra CEPOL chce plniť eh, svoje záväzky, v plnej miere eh, bude musieť potrebovať 12 eh, eh, pracovníkov navyše na to, aby vykryla tieto potreby. Mm, čo sa týka nového právneho rámca, vychádzajúco z hodnotenia dopadov a z externého hodnotenia, vypracovali sme spolu s expertnou skupinou túto stratégiu činnosti agentúry CEPOL. Vychádzali sme pritom z vzorca, ktorý odsúhlasila komisia, z so a ktoré teda využívajú aj všetky ostatné agentúry Európskej únie, Stratégia agentúry CEPOL vychádza z medzinárodných štandardov. Samozrejme sú tam jasné definície rozsahu, um, ehm, pričom sa uh, zameriavame najmä na dodržiavanie e, základných hodnôt v kultúre, presedovania práva. Nie sme teda zastancami štandardizácie, domnievame sa, že je o mnoho lepšie presedovanie základných hodnôt e, okrem iného. Ľudské práva, e, vzdelávanie v oblasti ľudských práv je významnou súčasťou školení, ktoré poskytuje naša agentúra. Zadefinovali sme štyri viacročné ciele v 20 strategických oblastiach zásahu spolu s so kľúčovými e, ukazovateľmi výkonnosti a tiež sme pomenovali 18 e, rôznych e, rizík. Agentúra CEPOL poskytuje vysoko kvalitné vzdelávanie, ktoré musí byť zároveň vysoko relevantné. Keď sa pozeráme na to, aký máme k dispozícii súbor nástrojov, ktorý je doplnený ešte legislatívou a rôznymi opatreniami, ako napríklad budovanie Európskej agentúry, kapacita, taktiež prístup k rôznym databázam a tak ďalej. V praxi vidíme, že pracovníci v oblasti presadzovania práva buď nepoznajú tieto nástroje e, v plnej miere, alebo ich e, nevyužívajú v plnej miere. V boji proti organizovanému zločinu, e, závažnému zločinu, pritom vidíme, že sú to veľké medzery v znalostiach, vo vedomostiach, preto policajné kolegium musí úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby zlepšilo tieto zručnosti, znalosti, aby sa mohli lepšie, efektívnejšie využívať nástroje, ktoré sú k dispozícii. novinky v tomto právnom, e, novom právnom rámci e, sa týkajú najmä výskumu vo vzdelávacej oblasti. Jeden z našich plajkových e, programov, ktorý by sme chceli rozšíriť, je výročná konferencia o vede a výskume. V priebehu niekoľkých rokov sa nám podarilo dosiahnuť celosvetové uznanie pre toto podujatie. Napríklad v roku 2016 boli zastúpené všetky kontinenty na tejto vedeckej konferencii, boli tam kľúčoví rečníci, e, bol tam generálny tajomník Interpolu, taktiež výkonný riaditeľ Europolu. Na druhej strane sa nám podarilo zhromaždiť aj zastupcov akademickej obce. E, vždy ide o to, ako dosiahnuť rovnováhu, ako zajistiť interakciu medzi akademickou obcov a osobami, ktoré priamo vykonávajú túto prácu v praxi. Vidíme, že e, vo vzdelávaní sa budeme čoraz viac musieť opierať o vedu. Treťou oblasťou viac ročných cieľov e, je oblasť, ktorá sa zameriava na vytvorenie optimálnych podmienok e, pre vývoj našej agentúry do budúcna. Na toto sa zameriavame eh, veľmi proaktívne. Agentúra CEPOL, aby eh, mala splniť parametre Svetovej agentúry, musíme si uvedomiť, že eh, keď agentúra vznikla pred 15 rokmi, cieľom bolo harmonizovať činnosť 15 členských štátov a tiež e, príslušných e, vzdelávacích inštitúcií v týchto členských štátoch. Potom, tak ako sa Európska únia rozširovala, agentúra CEPOL sa postupne tiež rozširovala, e, priberala si do svojich radov aj vzdelávacie inštitúcie z nových pristúpených členských štátov. A neskôr, keď bezpečnostné potreby naznačovali, že Európska únia sa bude musieť o mnoho uši angažovať s susednými krajinami. Sme prekočili rámec len členské štáty Európskej únie, začali sme sa orientovať eh, aj na juhu, východnú Európu, ehm, ehm, východnú Európu. V súčasnosti sme globálnym hráčom na druhú eh, s bezpečnosťou, čo sa týka vzdelávania, poskytovanie vzdelávania v oblasti bezpečnosti, ako som už spomenul. Poskytujeme vzdelávanie 45 krajinám celkovo v súčasnosti. Jedným z najnedávnejších príkladov je projekt, ktorý sa zameriava na budovanie kapacít v Jordánsku, v Tunisku a v Libanone, ako aj v Turecku v oblasti boja proti terorizmu. Pán predseda, myslím si, že týmto som vyčerpala čas, ktorý som dostal k dispozícii. Ďakujem za pozornosť, veľmi rád odpoviem na otázky. Ďakujeme, eh, pán doktor Banfi. Už som na úvod spomenul, že Európsky parlament eh, musí byť súčasťou konzultácie o právnom rámci ktorý sa týka viacročného programu vašej agentúry. Chcel by som ešte pripomenúť, že naša spravodajkynia pani Gál žiaľ dnes nemôže byť prítomná, ospravedlnila sa za svoju neúčasť. Máme tu však iných poslancov, ktorí by sa chceli vyjadriť, chceli by vám položiť otázky v reakcii na vašu prezentáciu. Začali by sme pani Sipel, nech sa páči, Birgit. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za prezentáciu pána riaditeľa. Chcela by som mu položiť niekoľko otázok. Spomenuli ste nárast počtu účastníkov. Isté, že radi by sme vedeli, či tento nárast a celkovo e, nárast záujmu od CEPOL pochádza zo všetkých členských štátov, alebo iba zo väč- alebo aspoň z väčšiny členských štátov, alebo či sa niektoré členské štáty vôbec nezúčastňujú tohto procesu. A tiež sa chcem opýtať, či tento zvýšený záujem či teda viete o tom, či to nejako ovplyvňuje potom denodennú prácu policajných zložiek v týchto členských štátoch, či teda dochádza k nejakej zmene. Ďalej sa chcem opýtať na spoločný masterský program. Myslím si, že to nadvezuje na to, čo už robíte eh, v agentúre CEPOL. Mohli by ste eh, nám trošku podrobnejšie popísať, či ide o um, vzdelávanie um, ktoré teda prebieha na plný úvezok alebo iba čiastočne a tiež ako to konkrétne prebieha. Čo sa týka spolupráce s tretimi krajinami, keď sa pozerám na to, ako sa angažujú policajné zložky niektorých našich členských štátov v tretích krajinách, keď sa snažia zvyšovať kvalifikovanosť, podporovať policajné zložky v týchto tretich štátoch. Nie je to jednoduché vzhľadom na rozličné e, rámce, tradície, ktoré v týchto krajinách panujú. Nakoľko sa teda vy zúčastňujete tohto procesu, nakoľko vám to vaše zdroje umožňujú. A čo sa týka miery pripravenosti pre európske misie v tretich krajinách, toto si isté, že vyžaduje eh, jasné poznatky o konkrétnej situácii mimo Európskej únie. Teda vy sa pripravujete iba tak všeobecne, alebo máte aj nejakú konkrétnu spoluprácu snahe poskytnúť e, týmto vašim zástupcom nejaké konkrétnejšie poznatky a znalosti. Ďakujem. Thank you, Ďakujem, Brigit. Roberto Masola. Ďakujem, Claude. V prvom rade ďakujem pekne, pán rediteľ, za to, že ste prišli medzi nás. Taktiež e, ospravedlňujem sa meni pani Gal, ktorá sa nemohla sem dostaviť. Naša skupina e, jednoznačne podporuje činnosť CEPOLu Voláme potom, aby jeho úloha um, bola posilnená spolu s úlohou Europolu Eurojustu. Vždy trváme na tom, aby ste boli náležite finančne zabezpečené, zabezpečení z hľadiska nezávislého uh, fungovania. Moja otázka nadväzuje na pani Sipel, keď spomínate odbornú prípravu a um, to, že pôsobíte adresne Povedali by ste, že všetky členské štáty rovnako spolupracujú, alebo e, skôr e, vy iniciujete takéto vzťahy, alebo opačne členské štáty. A pokiaľ ide zhromažďovanie spravodajských informácií, keď ide to nad rámec vášho mandátu, ale zapadá to do úlohy E, e, podľa ktorej by ste mali zabezpečiť, aby e, sme kolektívne reagovali na závažnejšie bezpečnostné hrozby mimo únie. Aká je úloha CEPOLu? Či spolupracujete s Europolom? Či vychádzate z informácií, ktoré dostávate nad rámec mandátu vnútroštátnych policajných orgánov? Zistujeme, že najmä v súčasnosti, keď policajné e, štruktúry e, zlyhávajú e, pri zhromažďovaní informácií, či môžete vyplniť túto medzeru, alebo vôbec o tom nediskutujete. Ďakujem pekne. Ak nemáme žiadne ďalšie otázky, poprosím pána rediteľa, aby ich zodpovedal. Ďakujem veľmi pekne. Najprv, pokiaľ ide o počet účastníkov. V roku 10, 2010, keď som nastúpil do funkcie, E, som vychádzal z toho, že priemerné zastúpenie členských štátov na jednotlivých e, školeniach bolo e, na úrovni 13 osôb. A bolo to očividné. Keď sme to analyzovali podrobnejšie, bolo nám jasné, že z ekonomického hľadiska lepšie vybavenejšie krajiny boli zastúpené vo väčšej miere. Potom sme zistili, prečo niektoré E, štáty sa nezúčastňujú školení. Zistili sme, že e, tam nechýba záujem. Museli sme prehodnotiť systém financovania a v súčasnosti financujeme mm, účasť e, na školeniach tých členských štátov únie, ktoré mm, sú menej ekonomicky mm, výkonné. A to vyústalo do toho, že v súčasnosti priemerný počet účastníkov na našich kurzoch je 24. Domnievam sa, že je to ideálna úroveň e, e, s prihľadnutím e, na tú skutočnosť, že niektoré krajiny ako Malta a Luxemburg majú menší počet zamestnancov orgánov presadzujúcich právo v porovnaní s niektorými štátmi, ktoré majú desiatky tisíc príslušníkov. To znamená, že účasť členských štátov je dobrá. Mm, takisto tejto súvislosti, keď e, e, plánujeme školenie, vychádzame z počtu 28 účastníkov. Zdá sa, že to je správne, ale nie je to vždy tak. Vychádzame z toho, že každý členský štát pošle jedného účastníka, ale e, keď zohľadneme Napríklad, koľko ľudí by malo poslať Nemecko alebo menší štát, môžeme potom uzavrieť, že tento odhad nie je celkom správny. Takže v súčasnosti máme e, e, väčší počet záujemcov, než dokážeme uspokojiť, ale vždy hľadáme nejaké riešenie, takže priemerný počet účastníkov je viac ako 30 e, pri každom kurze. Pokiaľ ide o dopad našej práce. Kladieme dôraz na kvalitatívne aspekty odbornej prípravy a snažíme sa e, vyhodnotiť e, dopad už po ukončení e, kurzu. Po uplynutí šestich mesiacov oslovujeme dvoch účastníkov školenia a pýtame sa, či mohli uplatniť v praxi to, čomu sa naučili, alebo im povedia, že zobudnite na tom. Takisto pýtame sa ich bezprostredných e, e, nadriadených, či e, vidia význam takýchto školení, či účastníci niečo prinašajú so sebou. Takisto snažíme sa uplatniť tzv. multiplikačný účinok, aby naši posluchači šírili tieto vedomosti ďalej. A dostávame pozitívne reakcie. Pokiaľ ide o magisterský kurz, E, o tom som e, už hovoril, nebolo to jednoduché. E, trvalo nám dva roky, kým sme splnili dve podmienky. Poprvé, museli sme pripraviť učebné osnovy, e, ktoré by uspokojovali e, požiadavky e, orgánov presadzujúcich právo. Ale keďže ide o magisterský kurz, musíme splniť aj určité akademické kritéria, aby, na, aby sme získali akreditáciu. Túto akreditáciu sme získali v Španielsku, takže trvalo určitý čas, kým sme vytvorili vyváženú štruktúru a dospeli sme k názoru, že magisterský e, kurz by mal poskytovať teoretické, akademické, ale aj praktické e, vedomosti. Napríklad, e, pokiaľ ide o prax, spomíname rozhodnutie v zmysle príjm, spôsob vytvorenia spoločných vyšetrovacích tímov a tak ďalej. Čiže tento kurz trvá dva roky, ale nejde o E, e, celodenné štúdium. E, máme tam sedem modulov. Uplatňujeme kombinované školenie, takže každý týždeň 5 dní v tej ktorej krajine. Vytvorili sme určité konzorcie, čiže máme 13 členských štátov, 23 účastníckých štátov a každý parameter sa ponúka v tej ktorej krajine s tým, aby sme ponúkli európsky rozmer a pokiaľ nejaký modul sa realizuje v krajine A, to neznamená, že e, prednášatelia, profesori e, e, sú z tej, práve z tej krajine. E, e, trváme na tom, aby tam boli zastúpené aspoň tri štáty, aby študenti e, mali si z čoho vybrať. Takže ide o kombinovaný e, vyučovací proces a myslím si, že je to pomerne efektívne z hľadiska nákladov. E, takýto program stojí menej ako 600 tisíc eur. Pokiaľ ide o participáciu e, Europolu, boli to otázky na spoluprácu s touto inštitúciou. Myslím si, že táto spolupráca je skvelá, veľmi plodná, samozrejme nie je dokonalá, vždy sa snažíme e, to zlepšovať, ale ako vieme, nič nie je dokonalé. E, ani, ani rediteľ e, Cepolu nie je dokonalý vtip. Takže odborníci z Europolu, ktorí sa zúčastňujú týchto kurzov, na jednej strane sa sami učia e, od svojich kolegov a aj, aj na, e, zároveň využívajú samotné učebné osnovy, ale sú určitým stimulom. A takže už v oktobri e, e, prví absolventi dostanú e, diplomy a v oktobri sa rozbehne druhý magisterský kurz. Posilnenie kapacity tretich štátov. Nuž, vyzerá to nasledovne. Ak sa pozrieme na inštitúcie v oblasti vnútra, spoločné inštitúcie. Musíme si uvedomiť, že posilnenie kapacít v tretich štátoch, e, e, keď zistíme, že potrebujeme e, odborné skúsenosti iných agentúr, dostávame ich. CEPOL má výhodné postavenie, pretože nevlastníme nejaké citlivé informácie. Viete, že ide o kľúčový bod zlomu, pokiaľ ide spoluprácu v oblasti výkonu práva, presadzovanie práva s tretimi štátmi Čiže e, dostávame podporu e, e, odborníkov z Europolu, ďalších inštitúcií, ktorých podporu potrebujeme a vždy hodnotíme potreby štátov, ktoré sú príjemcami našej pomoci. Napríklad spolupráca s, s Tureckom je to veľmi E, citlivá záležitosť v súčasnosti, ale dokážeme e, pôsobiť v oblasti posilnenia kapacity v boji s terorizmom a v oblasti prevencie, ale ide o partnerské vzťahy, špeciálne e, síly agentúry sú nemenej e, profesionálne vybavené než my, ale majú trošku iné odborné skúsenosti e, než my, takže snažíme sa to sklbiť. Nie je to jednoduché, je to však aj e, výhoda navyše. Takéto e, kurzy, e, vzdelávacie kurzy, ktoré podokáme e, v tretich štátoch, prispievajú k posilneniu dôvery a akákoľvek spolupráca v oblasti presadzovania práva závisí od dôvery misie, príprava a pripravenosť na misie v tretich štátoch. Veľmi úzko spolupracujeme s komisiou, generálnym rediteľstvom pre vnútorné záležitosti, koordinujeme vonkajšie vzťahy, prostredníctvom generálneho rediteľstva e, e, radíme sa s Európskou službou pre vonkajšie aktivity. E, úzko spolupracujeme s Európskym koledžom pre obranu a bezpečnosť. Podpísali sme dohody o pracovnej spolupráce spolupráci a spolupracujeme s ostatnými regiónmi. Ak by som to chcel zjednodušiť, Povedal by som, že sústredíme sa na strategické plánovanie, e, vocovsko, vocovstvo a e, e, mm, mm, riadenia. Potrebujeme vštepiť hodnoty tolerancie, schopnosť rovnako chápať rovnaké skutočnosti a myslím si, že koordinácia našho úsilia naozaj je zabezpečená úroveň spolupráce s členskými štátmi. Z časti som sa dotkol e, tejto problematiky. Je tu e, veľká podpora a e, vhodná interakcia. Nevidím tu žiadny problém, ale pokiaľ ide o zhromažďovanie spravodajských údajov a to, ako sa tým zapodevá CEPOL, uvediem konkrétny príklad – ak chceme e, špeciálne pripraviť e, e, nejaký školeci kurz, nesmeme iba tak hovoriť do prázdna. Musíme poskytnúť muníciu. Napríklad tu vytvorenie spoločných vyšetrovacích tímov. Je to skvelý nástroj k dispozícii orgánom presadzujúcim právom. Poskytujeme kurzy na základe spolupráce s Eurojustom, Europolom a niektorými ďalšími inštitúciami Všetky úspešné prípady e, e, vyšetrovania e, sa stávajú učebnými príkladmi, konkrétnymi príkladmi a pripravujeme komplexné balíčky odbornej prípravy. Takisto hovoríme, ako pracovať s informantmi, ako e, e, správovať e, kontrolované dodávky, pripravovať jednotlivé operácie. Samozrejme, takéto prípravné kurzy sú určené špeciálne mm, mm, mm, ľuďom robíme aj citlivé veci ako boj s počítačovou kriminalitou a podobne. Dúfam, že sa mi podarilo E, zodpovedať všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán e, e, doktor. Ospravedlňujem sa. Museli sme trošku upraviť náš program. Ďakujem pekne za vašu práv, správu a ďakujem kolegom, ktorí kladli podrobné otázky. Dostali sme informácie, ktoré potrebujeme, aby sme si plnili svoju kontrolnú funkciu v zmysle nového právneho základu. Samozrejme, koordinátori eh, v úvodnom čase eh, poskytnú svoje mm, reakcie vážne kolegovia, eh, ak ste zmeškali, ak ste neboli pritomní, keď sme pri pravovali program, poviem, že o 9.55 prerušíme našu schôdzu. Chceme pred miestnosťou pre plenárne zasadnutia minutou ticha e, uctiť si pamätku obete e, teroristického útoku spred e, roku. To sa bude konať pred vchodom do mm, plenárnej miestnosti. Teraz ďalší bod programu Ehm, mali sme sa venovať Frontexu, ale žiaden z e, pozvaných rečníkov sa nedostavil. E, e, ani z komisie, ani pán Ležeri, ani pán Fabrix sa nedostavili. Mali sa viedriť k tomuto bodu, takže neviem, ako by som mal postupovať. Chcel by som navrhnúť ale samozrejme, ak máte e, e, lepšie e, e povedzte mi, ale vzhľadom, že vzhľadom na to, že Aha, práve prichádza predstaviteľ komisie, musíme počkať, kým sa usadia. Takže poprosíme komisiu, aby začala prezentáciu o Frontexe, potom ako sa predstavitelia posadia. Nie, nie, nemusíte e, ísť sem. Takže najprv niekoľko slov úvodom. Vážne kolegovia, ide o operacionalizáciu e, činnosti e, štruktúr na ochranu európskych hraníc a pobrežia. Ako viete, Náš výbor sa snaží, e, e, veľmi snaží vytvoriť e, fungujúce štruktúry na ochranu hraníc a pobrežie, aby mala dostatok zdrojov na posilnenie bezpečnosti vonkajších hraníc šengenského priestoru po rýchlom legislatívnom procese a po schválení nového nariadenia upravujúceho činnosť tejto štruktúry ide o operácie o to, aby začala fungovať. Je to v rukách komisie. Dnes máme spoločnú rozprávu o súčasnom stave a vypočujeme si predstaviteľov troch štruktúr. Najprv e, e, komisie, potom výkonný riaditeľ Frontexu, e, pán Algieri, potom vystupí pán spravodajca, ktorý sa zapodieval nariadením. Predstaviteľia komisie sú na mieste, sú pripravení tak poprosím ich, aby e, začali. Máme tu určitý problém z hľadiska programu e, dnes ráno. Poprosím komisiu, aby sa stručne vyjadrila o 9.55. Prerušíme naše zasadnutie, a to presne o 9.55, aby sa všetci, ak budú e, chcieť, mohli sa dostaviť pred vstup do plenárnej miestnosti na pozvanie predsedu parlamentu a zúčastniť sa minuty ticha, takže o 9.55 prerušíme túto prezentáciu. Takže nech sa páči komisie. A potom o 10.15 budeme pokračovať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pekné dobré ráno. Volám sa Oliver Seifert, som zastupca vedúceho uh, odboru uh, uh, správy šengenského priestoru a správy hraníc v um, generálnom pre vnútorné záležitosti. Ak dovolíte, predložím prvú a druhú e, e, e, správu 21. januára a 2. marca. Urobím to spoločne, pretože z hľadiska štruktúry obsahu tak to bude jednoduchšie. A zrejme to bude aj logickejšie, ako už ste naznačili. ako e, spolu e, legislatívci e, ste veľmi rýchlo schválili nariadenia o ochrane hraníc a pobrežie bol predložený návrh komisie 23. júna, bola dosiahnutá politická dohoda 14. septembra minulého roku a 9 mesiacov po schválení návrhov. Návrh bol schválený, nadobudol účinnosť 6. oktobra a štruktúra na rýchlu reakciu začala e, fungovať 7. decembra a pre navrat 7. E, januára tohto roku. To znamená, že e, už vidíme, že situácia sa vyvíja veľmi rýchlo kolegovia z Frontexu uh, sa veľmi uh, snažia. Uh, iba včera um, komisár Avramopoulos ich navštívil a získal najnovšie informácie od predstaviteľov, Frontexu a pripomenul Frontexu, že je to ešte stále veľa práce, ktoré treba robiť. Cenom správy je urobiť inventúru dosiahnutého pokroku a na strane druhej identifikovať otvorené otázky s tým, aby E, ochrana hraníc a pobrežia e, e, bola schopná fungovať. Ako vieme, na jednej strane máme agentúru pre ochranu hraníc a pobrežia, to je Frontex, na druhej strane máme špeciálne orgány na ochranu hraníc a pobrežia v členských štátoch. Takže ide o nový orgán a agentúra pre ochranu hraníc a pobrežia bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Dek. Toto je kľúčové nielen v súčasnej migračnej kríze, ale tiež je to predpokladom normálneho fungovania šengenského priestoru bez vnútorných hraníc. Viete, že niektoré členské štáty znova zaviedli kontroly na vnútorných hraniciach v kontexte migračnej krízy. Na balkánskej trase komisia samozrejme tlačí k obnoveniu šengenských pravidiel čo najskôr, ale agentúra pre pohraničnú pobrežnú stráž tu tiež zohráva dôležitú úlohu. Samotná správa, obe správy takto, zdôrazňujú jednu vec, lebo niekedy sa to nechápe správne, že spoločné operácie, ktoré v členských štátoch pokračujú, asi 1500 príslušníkov pohraničnej pobrežnej stráže je v spoločných operáciách v Grécku asi 700 ľudí, v Taliansku asi 600, potom Bulharsko 100-130 a potom ešte um, niekoľko ďalších na trase tej západnej balkánskej trasy. Takže toto je týchto 1500 a potom to je ďalšie 1500, ktorí sú v pohotovosti pre Frontex v rámci Rapid Reaction Pool. Toto sú teda dve odlišné veci, ktoré je potrebné odlišovať. A toto druhé máme od 7. januára. A takže tie počty účastných tých spoločných operáciách e, sa mm, často líšia. E, samozrejme, že v zime je tá potreba nižšia, na jar sa zase zvyšuje vzhľadom na vyšší migračný pohyb na našich vonkajších hraniciach. A teraz sa budem venovať hlavne tej druhej správe, keďže je aktuálnejšia. Komisia identifikovala medzery na mesačnom základe, výbava, helikoptéry, lode, auta a taktiež personál chýba v rôznych operáciách. Agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj komisia, neustále tlačia na členské štáty, aby tieto medzery, ktoré boli identifikované, boli zaplnené. Týka sa teda operácií na rôznych častiach externej hranice. Možno by som uvedol jeden príklad. Grécko, spoločná operácia Poseidon – Tento mesiac nám chýbajú dve helikoptéry, jedna loď hliadková, a potom pohraničné lete dva, eh, eh, lode a dva, eh, dve motorové vozidlá a tak ďalej. No a je potrebné zdôrazniť, že tieto čísla, to sa naozaj mení zo dňa na deň, keďže členské štáty dodávajú a stiahujú vybavenie pretože je to vždy nejakým spôsobom časovo obmedzené. Týka sa to teda materiálu, ale aj ľudí. Problém to samozrejme nie je, pretože Frontex takto funguje už roky a funguje to dobre, ale e, niekedy je to také zmetočné. Napríklad, keď vám dám nejaké číslo dnes, tak to už zajtra nemusí nevyhnutne platiť. Takže toto je dôležité chápať, že sa to celé mení e, neustále, teda, že je to operatívny proces. Máte tam zoznam rôznych operácií, toto by som nerad prebral detailne, ale v druhej správe je to strana 5. Komisia tam vyzýva Európsku agentúru pobrežnej a hraničnej stráže, aby zabezpečila plynulé fungovanie operácií tých púlov. Išlo o informovanie členských štátov na mesačnej báze o potrebe zdrojov. Takže toto je dobrý vývoj, Frontex to už robí, dokonca na týždennej báze. Takže členské štáty naozaj každý týždeň dostanú aktuálne informácie o chybajúcom vybavení a personále koľko personály a členské štáty e, na to potom môžu náležite reagovať. Rada minulý rok identifikovala, a to je ďalšia kapitola k pokroku, o pokroku, ktorý sa dosiahol, rada um, identifikovala 5 prioritných oblastí pre implementáciu agentúry e, pre Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, aby teda toto lepšie fungovalo. Ešte mám nejaký čas, pozrám na hodinky, takže by som pokračoval. Uh, Poprvé, kapacity e, rýchlej reakcie, ide o personál a materiál. E, púl, ktorý takto bol vytvorený, predstavuje asi 1500 osôb. To sú tie pohotovostné e, zložky. Keď sa pozrieme na ich profil, tak tam sa veci nejaké ešte stále objasňujú, ale v zásade viac než 1500 pohraničníkov eh, je v stand-by, eh, dajú sa rýchlo aktivizovať, eh, keď vyvstane potreba. Dve minúty, a čo by, dva, dva dní sú to, dva dní pre pána Ležeryho na rozhodnutie, takto dva dní na rozhodnutie, potom plus 3 dní a potom 5 dní, pokiaľ ide o Rapid Reaction Teams a 10 dní, pokiaľ ide o e, zariadenia materiál. Čiže naozaj za 2-3 týždne sa dá celý ten proces spustiť až k e, úplnej akcii schopnosti priamo v teréne, e, čiže naozaj relatívne vysoký počet, počet osôb, ako aj podstatné materiálové vybavenie. Neviem, či ešte môžem pokračovať. Pán predseda je 52, no tak ešte trochu potiahnem. keďže 55 máme stanovené prerušenie. Máme tu prísľuby od 14 členských štátov, pokiaľ o Rapid Reaction Pool. Na strane 6, celé to písalo veľmi rýchlo, tak sme zabudli spomenúť Fínsko a Taliansko, tie tam chýbajú ako krajiny, ktoré prispeli. Komisia a Frontex sú spolu v úzkom kontakte tak aby v prípade Rapid Reaction Pool eh, medzery materiálov vybavenia boli čo najrychlejšie agentúrou vyplnené. Ďalšia dôležitá vec, a pán Ležery, riaditeľ Frontexu, to ste spomenie. Dôležité je to, že Frontex teraz využíva možnosť v rámci nového mandátu nielen eh, nakupovať služby, ale aj vlastné eh, vybavenie, aby sa nejakým spôsobom um, od členských eh, štátov Osamostatne, aby bol nezávislejší. Prepačte, že vás prerušujem, kolegyne, kolegovia, poviem vám, o čo ide. Máme tu pozvanku predsedu Európskeho parlamentu, na minútu ticha, ticha pred e, e, plánadnou zasadačkou o 10. Takže by som chcel vyzvať všetkých, ktorí tu sú, aby sa zúčastnili tejto minúty ticha. Čiže 9.55 sme si povedali, že urobíme prestávku a pokračovať sa bude 10.10. 10. Takže 10.10 sa znova tu stretneme a, a potom budeme pokračovať. Ak teraz súhlasíte, a téma Frontex bude pokračovať 10.10. 10. 10. pred e, plenárnou zasadačkou. Nemám viac informácií, vy možno máte. Takže teraz e, zahajujem prestávku a poprosím, vráťte sa na 10.10 10, späť do tejto sály.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

Okay, colleagues, we're going to resume the... Uh... Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v bode Frontex. Času máme málo. A viem, že mnohí chcú položiť otázky. Pán Sifer zostane. Áno, ostanete, lebo máme mnoho otázok aj na komisiu. Času máme len do 11. Nemôžete toľko ostať? Prepašte, ja som bol tak v polovici prezentácie, keby ste mi dali ďalších 5 minút. Toto by som ja navrhol. Ale budete mať otázky potom. No, som vám plne k dispozícii, som vo vašich rukách. Dobre. Takže úloha komisie je dôležitá, dostanete ste veľa otázok, poprosím vás, aby ste tu zostali. Dám priestor pánovi Ležerimu. Každý musí byť stručný, otázok je veľa, je to pochopiteľné, lebo ide o operacionalizáciu Frontexu a času nemáme veľa. A téma je to veľmi dôležitá. Dobre, takže pán Ležery, potom pán Pabrix a potom otázky. Ak ostane čas, tak potom môžu kolegovia niečo doplniť. Takže bez ďalšieho oddalovania, bez nejakých úvodných slov, pán Ležery, vítam vás tu. To ráno nebolo jednoduché, ale už ste tu, tak vám dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené dámy, vážení páni. Ja chcem potvrdiť to, čo už povedala komisia teda že implementácia nového mandátu Frontexu, e, Európska pohraničná pobrežná stráž, že sa vyvíja dobre. Rád by som zdôraznil zo pár priorít, ktoré rada identifikovala, teda nielen rada, ale aj komisia, keď nadobudol mandát účinnosť. Pokiaľ ide o tie púly, tak e, tam je ich teda viacero. Dobrá správa spočíva v tom, že členské štáty identifikovali až 5 tisíc e, osôb, ktoré by bolo možné využiť mm, ako pohraničníkov alebo členov pobrežnej stráže e, v operáciách Frontexu, takže je to viac ako 1500 povinných. Pokiaľ ide o systém návratu, tam máme ešte určité medzery, ale dôležité je to, a viem, že poslancov je to tiež dôležité, Dôležité je to, že máme možnosť e, operácie návratu monitorovať, takže ten púl je tam takmer plný. Chceli sme tam mať 50 osôb a už máme 47. Teraz e, technické vybavenie. Aj tam ešte sú medzery. Ale ako už podala komisia, nový mandát a nové rozpočtové zdroje umožňujú agentúre, aby nakupovala vlastné technické zariadenia. Čo to znamená? Znamená to, že a testujeme to teraz napríklad už e, zo pár mesiacov, rámcová zmluva na nákup e, prostriedkov e, vzdušného monitorovania. Ide o lietadlo použité v spoločných operáciách v Bulharsku, Španielsku, Grécku, Taliansku. A vyhodnotíme toto skúšobné obdobie, pokúsime sa tú službu ešte vylepšiť, ak to bude potrebné. Teraz spúšťame pilotný projekt s Fínskom a iné krajiny to čaká. Napríklad Francúzsko, Rumúnsko, Lotyšsko sa prihlásili ako dobrovoľníci a s cieľom je mať dlhodobý prenájom um, plavidiel s členskou krajinou, aby sme naozaj mali k dispozícii takéto plavidla určitého typu k dispozícii po určitý čas. Čiže agentúra bude mať možnosť vytvoriť eh, zmiešané posádky. Eh, to sú teda posádky pozostávajúce z eh, osob rôznych národností, zo Schengenu alebo z EÚ. A ten profil je taký, že tam budú odborníci napríklad na námorný, námorné monitorovanie, námorný dohľad, potom odborníci na pohraničnú stráž, na záchranu, na kontrolu rybných zdrojov, keď to je potrebné, keď spolupracujeme napríklad s Európskou rybolovnou agentúrou. Ešte to teraz momentálne všetko testujeme. A teraz k iným technickým, zajednenému technickému vybaveniu. E, máme tu teda motorové vozidla používané na suchozemských hraniciach. Zvážujeme možnosť kúpiť IKT, registračné zariadenia pre Eurodac napríklad a tak ďalej. Potom tu máme ďalšiu dôležitú vec v rámci nového mandátu a to je vyhodnotenie zraniteľnosti. členské štáty, ktoré nedokázali načas dodať údaje. Ehm, my sme začali zbierať tzv. základné údaje, aby sme vedeli, aké zdroje materiálne a ľudské sú k dispozícii. Takže to bude ten náš základ, ktorý takto vytvoríme. A do konca apríla by agentúra po konzultáciách s príslušnými krajinami by tá teda agentúra mala mať možnosť tento základ potvrdiť a výkonný riaditeľ, ak to bude potrebné, bude môcť e, o tom odporučiť potrebné zmeny. Takže e, toto plánujeme s najväčšou pravdepodobnosťou na maj. Potom máme určité pilotné simulácie do konca roka. Zrejme bude potrebné metodiku prepracovať. Je to totiž prvý rok, čo to spúšťame, ale ak dôjde k nejakej kríze, tak už tento rok môžeme využiť takýto postup. Ale bude ho, ako som hovoril, potrebné zlepšiť zohľadňujúc skúsenosti z tohto roka. K návratu toto bola priorita, ktorú viackrát zdôraznila riadiaca rada agentúry, e, rovnako ako rada a komisia. V roku 2016 sme na tom pracovali viac než 230 letov. Zodpovedá to viac než 10 700 nelegálnym migrantom, ktorí boli takto vrátení do tretich krajín s podporou našej agentúry plus asi tisíc osôb z gréckého ostrova presunutý eh, do Turecka eh, v súlade s dohodou EU-Turecko. Teraz pracujeme nad rámec eh, tejto logistiky a dopravy. Pracujeme nad prednavratov, na prednávratovej podpore eh, z členských štátov, eh, čiže je to získavanie eh, cestovných dokladov od príslušných tretich krajín. Ďalej sú to aktivity na identifikáciu potrieb, aby sme poznali potreby v členských štátoch a aby sme takto mohli lepšie tvoriť kapacity. Máme nové destinácie, Chcem poukázať na dohodu medzi komisiou a Afganistanom. Vďaka tejto dohode máme teda takúto novú destináciu návratu. Ďalej vytvárame sieť IKT, ktorá sa používa, aby sme používali aplikácie na zdieľanie informácií naozaj v reálnom čase o potrebe, tak aby agentúra mohla organizovať, plánovať operácie návratu do určitých destinácií podľa potreby. Takže toto všetko momentálne prebieha. Komisia a rada a riadiaca rada agentúry sa rozhodli strojnásobiť počet personálu v tomto oddelení do konca roka. Pokiaľ ide o pohraničnú stráž, pokiaľ ide o činnosti vymáhania práva v tejto oblasti. Máme tu pilotný projekt, ktorý navrhol parlament na vytvorenie pohraničnej stráže. Spolupracujeme s agentúrou na kontrolu rybolovu a s agentúrou pre námornú bezpečnosť. Minulý rok sme napríklad naše lode poskytli inšpektorom rybolovu rybolovnej politiky a v rámci operácií Frontexu sa nám podarilo odhaliť a prispieť k boju proti trestnej činnosti v tejto oblasti a tiež sme odhalili aj určité zdroje znečistenia a to potom prevzala EMSA a kompetentné orgány. Teda vytvárame aj naše nové funkcie, nie len v oblasti dohľadu nad hranicami, ale tiež v rámci operácií vyhľadávania a záchrany, čo je súčasťou nášho mandátu, tiež e, vieme naše činnosti e, v oblasti presedovania práva. Minulý rok sme prispeli k zadržaniu viac ako 80 tón drog na mori, teda v týchto námorských operáciách, e, námorných operáciách napríklad. Toľko teda doterajším výsledkom. Teraz sa zamýšľame nad tým, ako hľadať nové synergie medzi všetkými agentúrami Európskej únie, ktorých sa týka táto oblasť. Čo sa týka dohľadu, e, tu sme v kontakte s agentúrou EMSA e, v oblasti e, dielkovo riadených lietadiel. Do tohto sa úzko zapája aj komisia. A tiež vyvíjame, ako som už povedala, aj iné druhy lietadiel, satelitné zobrazovanie, aby sme pokryli celé spektrum funkcií pobrežných hliadok, čo je v rozsahu pôsobnosti Frontexu a dvoch ďalších agentúr. Ďalej, pokiaľ ide o presudovanie práva na pevnine, tu sa snažíme prispievať k spolupráci policajných zložiek, colných orgánov. Už prebehli predbežné stretnutia aj s Eurojustom, aby sme zlepšili mandát v tom smere, aby sme mohli eh, tiež podporovať výmenu osobných údajov. Ako ste viete, Frontex, teda Európska agentúra pre ochranu pobrežia a hraníc, môže sprístupniť osobné údaje jednotlivcov v prípade, že ide o relevantné údaje, ktoré sú e, v súvislosti s trestnou činnosťou, s vyšetrovaním e, užitočné, dajme tomu, aby sme predišli e, terorizmu, aby sme našli páchateľov organizovaného zločinu. E, my tieto údaje potom môžeme poskytnúť e, aj národným policajným orgánom. Nechcem e, sa príliš dostávať do podrobností, ale chcel by som ešte spomenúť aj spoluprácu s tretimi krajinami. Európsky parlament si želá viac informácií o tejto téme. My teda rozširujeme našu sieť styčných úradníkov. Konkrétne máme naplánovaného nového vymenovaného dôstojníka v Nigerii. Tiež sme mali svojho prvého styčného dôstojníka v Ankare. Tiež sme vytvorili predpoklady pre vytvorenie postostyčného dôstojníka v Srbsku a tiež vytvárame predpoklady pre e, vytvorenie styčných dôstojníkov ich postov v ďalších severoafrických krajinách, ale aj v západoafrických krajinách. Ja som navštívil um, Nigeriu pred dvoma týždňami. Tam totiž prebehlo veľké stretnutie v kontexte e, komunity spolupráce e, afrických krajín, konkrétne 25 e, a Frontexu. Tiež som sa tam stretol s migrantami, ktorí ktorých eh, prebral a eh, prevzal IOM v Niome. To sú migranti, ktorí sa rozhodli vrátiť domov. Boli zachránení na púšti, prezala ich teda Medzinárodná pre migráciu, boli vrátení do Nigérie, bolo veľmi zaujímavé stretnúť sa s nimi a porozprávať sa s nimi. Myslím si, že tieto poznatky sú veľmi užitočné aj pre ostatné európske inštitúcie. Tiež sme v kontakte s ďalšími krajinami, aby sme mm, snáď eh, dokázali vyrokovať ďalšie pracovné metódy postupu. Eh, ja som sa zo svojej cesty v Nigerii naučil, že s týmito krajinami musíme spolupracovať, že je to eh, prospešné pre všetky strany, táto spolupráca. Im záleží na bezpečnosti pre svojich občanov, v týchto krajinách sú totiž teroristické hrozby a tiež ten dochádza k rôznym eh, nezákonným činnostiam, teda pašovanie zbraní, pašovanie ľudských bytostí, drog, vrátanie drog z Južnej Ameriky, ktoré sa vykladajú v afrických krajinách z lodí a posúvajú sa postupne eh, smerom na sever do Európy. Je to teda prospešná spolupráca pre všetky strany. Dúfam, že Frontex, eh, Európska agentúra pre um, kontrolu hraníc a pobrežia pomôže eh, rozširovať túto spoluprácu. Toľko teda z mojej strany. Eh, veľmi rada odpoviem na akékoľvek otázky. Ďakujem pekne. Máme veľmi dlhý zoznam rečníkov, kolegovia. Je to veľmi významná téma na našom programe. Preto by som v tejto chvíli chcel uzavrieť zoznam rečníkov, ak dovolíte. Pán eh, Nedermal, pani Sipel, pani Grisbeck, Sipel, pán Coelho, uh, Mr Lopez Aguilar, Mr Kirkos, Mrs Sargentini, Mrs Guillaume, uh, Mrs Spinelli and Mrs Keller. That's it. Um, okay. Prečítala som teda zoznam prihlásených, ešte aj pán Radev a pani Svenberg, ale to je naozaj úplne všetko. Už uh, týmto zoznam rečníkov je uzavretý. Budeme musieť uh, posunúť uh, o niečo začiatok ďalšieho bodu a máme k dispozícii teraz celkovo možno do 11. hodiny 10. minúty, ale naozaj nie viac. Prvý rečník teda. Um, nech sa páči, ja sa pokúsim tiež ušetriť aspoň trochu času. Uh, hovorí pán Pabrikse, ja sa chcem poďakovať e, za veľmi úzkú spoluprácu s Frontexom. E, boli sme tam nedávno na služobnej ceste, za, mali sme veľmi um, priateľské prijatie. Za to sa chcem Frontexu poďakovať. Táto cesta nadvedovala na dokument z jary minulého roka. Chcel by som ešte zvorazniť, že by sme nemali podceňovať význam našej bezpečnosti vonkajších hraníc a z tohto pohľadu si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sme pokračovali v sledovaní tejto situácie, ako Frontex, ale ostatné agentúry fungujú, aké potreby majú tieto agentúry, ako im môžeme pomôcť a tiež ako čo najefektívnejšie kontrolovať prácu týchto agentúr. Niekoľko ešte ďalších eh, zdôraznení, ak dovolíte. Pán Ležery aj zásobca komisie nás informovali o tom, ako sa očakáva priebeh ďalšej spolupráce v najbližších týždňoch a mesiacoch. Najskôr by som chcel skonštatovať, že je pozitívnou správou, že vzhľadom na neustály nárast e, počtu kandidátov členských štátov, ktorí dokážu pracovať v agentúrach. A je pozitívne, že máme takýto e, záujem. Taktiež e, je k dispozícii bohaté vybavenie. To je samozrejme um, na mieste, pretože musíme týchto e, ľudí, ľudí náležite vyškoliť a musíme ich aj vybaviť e, potrebným vybavením. Ale je tu podľa mňa riziko v tom, že nie je len dôležité, koľko kandidátov máme na posty vytvorené, ale tiež, či títo kandidáti sú tí správni kandidáti na e, dané konkrétne pozície. Niekedy totiž prichádzajú viaceré návrhy na ten istý post z jednotlivých členských štátov. My nepotrebujeme 10 um, pracovníkov na jeden post. My potrebujeme obsadiť všetky pozície, čo je najoptimálnejšie. Ďalej, čo sa týka vybávenia, chcel by som um, pri tejto príležitosti ešte raz dôrazniť, že Európsky parlament očakáva, že členské štáty budú dodržiavať svoje sľuby svoje záväzky a že budú prispievať čo najväčšej možnej viere, miere k vybaveniu agentúry. Otázka bezpečnosti vonkajších hraníc je zodpovednosťou členských štátov, ale aj na európskej úrovni k tomu môžeme výrazne prispieť, preto musíme byť pripravení na poskytovanie pomoci v prípade potreby. A to isté sa vzťahuje aj na zamestnancov agentúr my sme sa, dajme tomu, na našej ceste dozvedeli o Varšave, že ešte stále prebiehajú diskusie v Bruseli o tzv. Eh, opravnom koeficiente, pretože vieme, že je to eh, v porovnaní s ostatnými európskymi inštitúciami relatívne nízko nastavené eh, pre túto agentúru. Ja si myslím, že by sa to malo napraviť, pretože to naozaj bráni v naberaní správnych eh, eh, pracovníkov eh, na otvorené posty. Ja som totiž tiež pôsobila v národných inštitúciách. A mal som na starosti tieto korečné koeficienty a ja chápem, že je ťažké nastaviť návrh tak, aby zodpovedal potrebám všetkých aktérov, ale myslím si, že v tomto prípade sú tie odchýlky príliš veľké. Nemôžeme porovnávať Varšavu so zbytkom um, Polska. Tam sú totiž cenové rozdiely obrovské. Musíme sa snažiť teda prijať eh, čo najsprávnejšie eh, rozhodnutie, tak aby sme nenarušili fungovanie agentúr v budúcnosti teda konkrétne tejto agentúry. Na našej ceste sme obdržali množstvo informácií aj v písomnej forme. To je jeden príklad, ktorý mám tu eh, pri sebe. Aj iné publikácie sú k dispozícii. Myslím si, že je dôležité podporovať výmenu informácií. Je to obsahom aj nášho pôvodného dokumentu. E tak aby teda optimálne prebiehala výmena informácií a vrátanie ehm, informácií čiastočne utajenej povahy je dôležité, aby e, poslanci a všetky, všetci ostatní aktéry, ktorí sa venujú otázkam bezpečnosti, e, bezpečnosti hraníc, aby sa dostali k týmto informáciám. Myslím si, že môžem povedať, že sme k dispozícii poskytovať poradenstvo tejto agentúre. Je to našim spoločným cieľom. Napokon nesmieme zabúdať na to, že bezpečnosť vonkajších hraníc je záujmom nás všetkých a je to jedna z hlavných priorít v súčasnosti v Európskej únii. Pán Ležery, sme vám k dispozícii. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi Európskym parlamentom a výborom LIBE na jednej strane a vašou agentúrou na druhej strane. A ešte úplne posledná poznámka. Tiež ma teší to, čo ste povedali, že sa podarilo dosiahnuť dohodu s Polskom, a čo sa týka priestorov budovy, pretože aj to nám dáva nádej, že agentúra bude mať k dispozícii dostatočne eh, rozsiahle priestory na to, aby mohla vykonávať eh, svoje úlohy. Ďakujeme pekne, pán Babrix. Je mi naozaj veľmi ľúto. Čas máme veľmi obmedzený eh, na takúto významnú a citlivú tému. Začíname teda eh, s vyjadreniami poslancov. Naozaj nie eh, príliš dlhšie než minútu, prosím. Pán Lidermüller, ďakujem pekne len stručná otázka. Minulý mesiac, keď som navštívil centrálu Frontexu, bol som dosť zaskočený, ako málo zdrojov má k dispozícii agentúra, a konkrétne oddelenie pre základné práva. Pre nás je to problematika mimoriadne dôležitá. Chcem sa uh, teda vyjadriť v tom zmysle, že podľa mňa sú na mieste obavy, e, či sa dostatočne presadzuje otázka základných práv. Myslíte si, že je to dostatočne vykryté vo vašej agentúre? To je prvá otázka. Ďalej druhá otázka. V priebehu posledných dní a týždňov sme um, počuli množstvo správ e, o um, nenávistnom uh, zaobchádzaní s migrantami verbálne aj v iných formách. Um, Máme eh, takéto poznatky z praxe a pritom Frontex sa vyjadril, že nemá o tom žiadne poznatky. Chcem sa opýtať priamo vás, či máte eh, o tom nejaké eh, vedomosti. Ďakujem pekne, pán Deril Peter. Ďakujem za to, že ste dodržal slovo. Natali Grisbeck. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, len veľmi stručne v mene svojej skupiny by som chcela oceniť prezentáciu pána Ležeriho. Bola to e, veľmi e, vyčerpávajúca prezentácia, ktorá nám poskytla množstvo informácií. Chcem sa poďakovať panu Ležerimu e, za to, že došlo aj k významnému pokroku aj z hľadiska činnosti jeho pracovníkov, ktorí sa celý sily snažia naplňať mandát agentúry, ale tiež priority Európskej únie. Je dôležité v rámci mandátu Frontexu chrániť eh, šengenský systém a tým aj európskych občanov. Za to vám chcem teda poďakovať. Eh, chcem sa poďakovať eh, aj jednotlivým zložkám vašej agentúry. Vy ste totiž poukázali na viacero súvislosti. Pobrežné hliadky boli rozšírené o 5 tisíc operačných pracovníkov, ďalej pilotné projekty s ostatnými agentúrami, Nemáme naozaj veľa času, ja to teda ma veľmi rýchlo zhrniem. E, chcem sa opýtať e, v dvoch rovinách. Poprvé, hovorili ste o dohode s tretimi krajinami na záver svojej prezentácie. Chcem sa opýtať, či máte na mysli e, dohodu EÚ s Líbiou, ale o č- alebo o čom presne ste hovorili v kontexte teroristických rozieb Dochádza k pašovaniu ľudských bytostí, drog a tak ďalej. Teda čo je obsahom týchto dohôd s tretimi krajinami? E, to naozaj musíme vedieť, pretože naši občania e, toto veľmi pozorne sledujú. A druhá otázka, tu nadviažeme čiastočne na svojho kolegu, vyjadrím sa tiež k otázkom základných práv. Tento týždeň sme sa dozvedeli to, čo sa deje, dajme tomu, na gréckých ostrovoch a v kontexte s Tureckom. Ja som sa, dajme tomu, konkrétne dozvedela, že migranti a utečenci, ktorí prichádzajú, sú umiestnení priam až e, do cieľ, teda sú e, za mrežami. Chcem sa opýtať, či Frontex je súčasťou takýchto činov. Ďakujeme pekne, Natali. Máme naozaj len minútu na každého poslanca. Je mi to naozaj veľmi ľúto, ale nemáme viac času. Ďalej Birgit Cipel. Ďakujem, pán predseda. Najskôr sa chcem um, vyjadriť na Margo komisie. Komisia uh, totiž uviedla, že veľmi rýchlo rozhodujeme o tejto legislatíve. To je pravda, ale podľa mňa členské štáty neplnia túto legislatívu príliš uh, zodpovedajúcou rýchlosťou nie sú ochotní poskytnúť technické vybavenie pracovníkov a tak ďalej. Teda o čom tu vlastne hovoríme, keď hovoríme, že legislatíva je potrebná veľmi rýchlo, musíme sa ponáhľať a potom sa nič neplní v praxi. Je to úplne absurdné a nemalo by to pokračovať. Ja môžem povedať, že ak je pravda to, čo tvrdia členské štáty, že sú pripravené chrániť ľudí pred mučením, pred prenasledovaním, je to však potrebné nejako kontrolovať. O mnoho viac však mali byť pripravení poskytnúť e, všetky záväzky v správnom čase, keď sa to dohodlo a podpísalo. E, Stručná otázka k návratom. Chcem sa opýtať, e, tieto návraty musia byť súčasťou našej azylovej politiky, áno, ale na aké miesta týchto ľudí vraciame? Máme dohody s krajinami pôvodu, a tam týchto ľudí vraciame, alebo ich vraciame do iných eh, krajín pôvodu, do tretich krajín. My sa nemôžeme eh, eh, vysporiadať s utečencami, ale možno Líbii sa to podarí. Z tohto vychádzame? Ja by som sa teda chcela opýtať na toto konkrétnejšie. Ďakujem pekne, pán Coelho. Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem zablahoželať Európskej komisii k kvalite dokumentu, ktorý nám prezentovala a tiež k prezentácii pána e, Žileriho. Chcem sa mu poďakovať e, za jeho angažovanosť. Dokumenty, ktoré sme dostali, e, ma nabadajú k viacerým otázkam. Poprvé, Nerostatok účasti členských štátov. Ak členské štáty nebudú dodržiavať svoje záväzky, Podľa mňa by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť my tu v Európskom parlamente, aby sme vám pomohli tento problém riešiť. Zdá sa totiž, že právny rámec nestačí. Čo teda môžeme presne urobiť? Ako môžeme pomôcť my? Aby boli k dispozícii všetky potrebné zdroje ďalej. E, analýza zraniteľnosti. E, Skonštatovalo sa, že dajme tomu v Portugalsku je nedostatok informácií. Kritizovali nás za to, že nesprístupňujeme dostatok informácií. Chcem sa opýtať, kde presne to celé zlyháva. Kto neposkytuje potrebné informácie a čo by sa malo riešiť, tak aby sme riešili problémy, ktoré vyplynuli e, z tohto hodnotenia zraniteľnosti. Pani Stevens. Hartelijk bedankt, voorzitter. Hartelijk... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem kolegovi. Dvaja rečníci sa už viedrili. Eh, Chcel by som poďakovať eh, eh, úprimne pánovi Ledgerimu. Je veľmi dobré, že hovoríte o dosiahnutom pokroku. Je však po ľutovania hodné, že nie všetky členy, členské štáty sa pripojili a že e, Frontex nie je úplne e, operačne schopný. Chcela by som e, vyzvať členské štáty, aby si splnili svoju zodpovednosť. Dve stručné otázky na pana Ledgeriho. Akú úlohu zohráva agentúra pre ochranu hraníc a pobrežia pri návrate napríklad Taliansko alebo Grécko, keď e, zamietnú žiadosť o azyl. Ako to potom konkrétne vyzerá z hľadiska postupu? A ako e, vyzerá činnosť NAVS pri námorných misiach? Povedali ste, že mimo vládne organizácie pomáhajú e, ľuďom, ktorí chodujú s ľuďmi v Libii. Viete, že 40 E, zahraných činností vykonávajú e, plavidla mimovládnych organizácií, pretože nik iný tam nie je prítomný. Druhá otázka vzhľadom na situáciu v Maďarsku. Peter to už vysvetlil. Ako zabezpečujete, aby príslušníci Frontexu e, sa nezúčastňovali, či už priamo alebo nepriamo prípadov porušenia ľudských práv? pokiaľ ide o mandát Frontexu v prípade e, závažných a sústavných porušení, e, porušení ľudských práv, operácia musí byť e, m, ukončená alebo pozastavená. A či e, e, rátate s tým, že takéto operácie by sa mali pozastaviť alebo pre, prerušiť v Maďarsku. E, Ehm, takže páni e, e, Ledgeri, mám iba jednu minútu. Ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem za všetky informácie a pripravenosť vymeniť si názory e, s výborom. Viaceré z nás sme sledovali každý krok najnovšieho vývoja pri e, nadobudnutí účinnosti nového nariadenia a nového postavenia e, agentúry pre ochranu hranice pobrežia, vrátania, nasadenia nemenej ako 5 tisíc príslušníkov e, pobrežnej stráže. Avšak mnohí z nás sú veľmi znepokojení ohľadom e, informačného deficitu. E, e aj výbor Líbe a celý parlament čeli tomuto informačnému deficitu. E, veľmi ťažko e, môžeme potom komunikovať s verejnosťou a pri všetkých diskusiách e, e, ohľadom tejto otázky v parlamente E, poču, počúvajme, že agentúra e, uplatňuje e, kriminálnu politiku, ktorá je zameraná na to, aby ľudia sa um, potopili v mori. Niektoré radikálne skupiny to tak tvrdia. A preto moja otázka ako zabezpečujete poskytovanie informá- informácií a zodpovednosti pri činnosti agentúry, najmä E, pokiaľ ide o činnosť e, pracovníka zodpovedného za dodržovanie e, základných ľudských práv, aby verejnosť vedela, že vaša agentúra sa snaží zachraňovať životy na zraniteľných vonkajších hraniciach EÚ a neopačne. A opačné tvrdenie či, či, príliš často počúvame. Ďakujem pekne, pani Kirkos. Pán Kirkos. Ďakujem veľmi pekne. E, vážne pán Ledgeri, ako povedala pani e, Sipelt, e, je to naozaj obrovské fiasko. Musíme rok čakať, aby boli k dispozícii pracovníci, ktorí budú posudzovať žiadosti o azyl. Členské štáty sú v omeškení pri predkladaní informácií Ehm, začnú pracovať iba v maji a napokon aj v Turecku sa chystá referendum, ktorý môže ovplyvniť migračné toky. Bol by som nerad, keby v oktobri e, e, ste nám museli povedať, že systém skolaboval, pretože sme nevedeli predvídať nárast e, tokov utečencov a chcel by som E, povedať pani e, Grisbeck, že nikdy nedávame utečencov do cieľ e, zomre, že to nie je pravda. Pani z Argentíny. Ďakujem, pán predseda. E, chcel by som e, sa lepšie zorientovať, pokiaľ ide o otázku činnosť Frontexu pri návrate. Viem, že ľudia sa vracajú do Afganistanu, ale najmä z členských štátov a Aké e, druhy e, návratov máte v súčasnosti e, vo svojej zodpovednosti a ako kontrolujete osud vracených osôb v prípade, že členský štát neposkytne azyl, ak s nimi spolupracujete, ako kontrolujete, ktorých ľudia posielajú späť a či majú právo sa odvalať. E, v Severnej Afrike, v Líbii, e, Líbii sa e, deje všeličo. Sú tam zástupcovia hraničnej stráže európskych štátov, či zohrávate nejakú úlohu pri, úlohu pri odbornej príprave v Líbii, v ďalších severoafrických krajinách, ako kontrolujete situáciu vo vzťahu k tým utečencom alebo migrantom, s ktorými sa stretávate. Mám na mysli e, e, občanov Eritreje a ich požiadavky v e, oblasti ľudských práv. pani Gijon. Ďakujem pekne. Ja by som zareagovala na otázky pani Zipe, alebo nadviazala na ne, pokiaľ ide o kapacitu. Ľudské zdroje aj materiálne sú v tomto tejto oblasti nejaké nedostatky na strane členských štátov, keby ste sa mohli k tomuto viac, e, viac povedať, e, teda nad rámec toho dokumentu, ktorý je dosť aktuálny a nad rámec toho, čo ste povedali v úvode. A otázka návratu, o tom hovorila aj Judith. Ja mám pocit, že je to akoby taká cestovná agentúra, spojenia s Afganistanom a tak ďalej. Mm, realita je asi trošku iná, predpokladám. Takže mohli by ste prosím povedať trošku viac o druhu osôb a o počte odkedy máme Frontex, tak e, to bolo 78 operácií návratu, v e, roku 2015 veľké navýšenie, veľká zmena, čiže k tomuto, keby ste budeš povedať viac. A ešte posledná vec, e, pokiaľ ide o tie sťažnosti, ktoré boli predložené, dve z nich boli nepriateľné, išlo o teda základné práva, takže k tomuto, keby ste nám mohli povedať tiež viac, to by ma zaujímalo. Ďakujem. Spinelli, Ďakujem pekne, pekne pani Spinelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážne pán predseda, chcela by som poďakovať doktorovi Jerimu a položiť e, otázku. Je tu jedna vec, ktorá ma znepokojuje a nemám v tom jasno. V, v, v, v 6.1 na strane 33 vašej správy eh, uvádzate tu, že mimovládne organizácie sú súčasťou vášho púlu pri riešení e, sú pardon, e, faktorom, ktorý priťahuje e, utečencov a dokonca to zneužívajú osoby, ktoré sa zapodívajú obchodovaním s ľuďmi. A sú tu nejaké usmernenia, e, či sú nejaké vyšetrovacie aktivity vo vzťahu k takýmto mimovládnym organizáciám v Belgicku. E, minister dokonca e, obvinil organizácie Lekári bez hraníc, že spôsobujú umrtia v Stredomorí. Ďalšia pani kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pánovi Ledžerimu útoky e, na Frontex sa trojnásobili. Dávate k dispozícii zdroje, teda dávam k dispozícii zdroje pracovníkov, ale zistíme, že 40 e, týchto e, ľudí sú nasadené na poskytnutie pomoci pri pobreží Líbie. A počúvam, že nejaké dobrovoľnícke organizácie, mimo vládne organizácie, začínajú pôsobiť v blízkosti líbijského pobrežia a e, zbierajú tam migrantov. Dokonca je tu určitý druh spolupráce s e, páchateľmi e, tejto činnosti. Čítala som e, e, o tom v nemeckej tlači. Čo robí Frontex e, na riešenie tejto situácie? Znamená to totiž, že obchodníci s ľuďmi e, e, zostávajú beztrestní. počúvame výzvy, aby sme e, posunili podporu e, pobrežnej stráži e, Líbie. Do akej miery sa tohto zúčastňuje Frontex? A aké to má smer? Ďakujem pekne, pán predseda. Vážne pán Ledgeri. Na základe informácií, ktoré ste predložili, je jasné, že krajiny na vonkajšej hranici únie nedostávajú technickú a odbornú pomoc od členských štátov a potrebujú to na to, aby vedeli chrániť vonkajšie hranice únie. Chcel by som sa sústrediť na tej skutočnosti, že Bulharsko, Taliansko a Grécko to nedokážu robiť sami bez pomoci svojich partnerov z Európskej únie. Moja otázka, aké o, opatrenia hodláte uplatniť, aby ste zabezpečili, aby všetky členské štáty e, poskytovali e, e, technické zabezpečenia a svojich odborníkov na ochranu vonkajších hraníc. A ďalšia otázka, Turecko opätovne E, e, e, vyhrozuje sa, vyhrozuje sa Európskej únie, že nebude plniť dohodu z marca, že umožní 15 tisíc, tisícom migrantov týždenne prejsť cez Bulharsko. Čo chceme urobiť, aby sme posilnili ostrahu bulharsko-tureckej hranice? a aké opatrenia uplatňuje Európska komisia, aby dohoda s Tureckom sa dodržovala tureckou stranou. Nebudem eh, žiadať komisiu, aby sa opätovne viedrila pána eh, výkonného riaditeľa, nebudem o to žiadať, i keď to bolo eh, zo pár mm, otázok na komisiu. Poprosím vás teda, aby ste sa iba stručne viedeli k tomu a potom pán výkonný riaditeľ a prípadne pán Pabrix. Takže najprv pán Mm, e, iba veľmi stručne zodpovedzte prosím otázky, ktoré boli e, adresované vám. Pani Zipel sa pýtala na technické zabezpečenie, e, ktoré členské štáty ešte zatiaľ neposkytli. Komisie pozoruje i jednoznačný pokrok zo strany členských štátov, ktoré poskytujú technické zabezpečenie aj púlu pre rýchle reakcie a mm, pre púl pre E, vonkajšie operácie. Poskytujú sa helikoptéry a niektoré ďalšie e, veľké zredne To nie je jednoduché, ale práca e, v tomto smere pokračuje. Otázka ohľadom dohody s Tureckom. No teraz komisia konštatuje, že táto dohoda viac menej na teraz funguje Samozrejme, nevieme predvídať budúcnosť. E, uvedomujeme si, že je to politicky e, citlivá otázka, ale na teraz dohoda funguje. Naozaj bolo tu veľmi veľa otázok, e, veľmi precíznych. Máme k dispozícii iba 5 až 6 minút. Poprosím vás, aby ste reagovali na to, čo znepokojuje našich poslancov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne e, poslancom e, e, za otázky. Najprv záležitosť základných ľudských práv. Najprv, ako vnímam úlohu základných práv, sú základom aktivity našej agentúry, sú súčasťou legislatívy únie, našej ústave, dá sa tak povedať, pretože Charta základných ľudských práv je nadovšetko zdroje, ktoré e, venujeme e, e, úradu na dodržovanie ľudských práv, sa zdvojnásobili, dokonca sa znásobili faktorom 2,5 a zdá sa, že to zodpoveda aj rozšíreniu aktivít agentúry. V závislosti od potrieb budeme to navýšovať počas nasledujúcich mesiacov aj rokov podľa toho, ako sa bude vyvieť táto aktivita a mm, aké budú e, stiažnosti. Boli konkrétne otázky ohľadom Maďarska a Grécka. E, počas e, činnosti našej agentúry Frontexu nedostali sme informácie, neboli sme svedkami porušovania základných ľudských práv. Ja, eh, mnohí z vás a mimovládne organizácie o tom vedie, eh, ale rozhodol som sa, že nebudem eh, ukončovať našu operáciu v Maďarsku, avšak znižil som počet príslušníkov pohraničnej straže, ktorí sú tam vyslaní. Prečo musíme byť prítomní? najmä v prípade, že e, e, budú tam nejaké citlivé prípady a naša úplná neprítomnosť zrejme by neprispela k tomu, aby sme rozptýlili vaše obavy, ale zároveň môžem zodpovedať aj inú otázku. Máme určité potreby na pozemnej hranici medzi, Maďarsko, prepačte, medzi Bulharskom a Tureckom lebo e, sa určité pre, e, e, operácie e, v Strednej Európe sa presúvajú na m, mm, bulharskú hranicu. Čo sa týka Grécka a ostrovov, ja ako výkonný rediteľ agentúry, ja už som viackrát upozornil miestne orgány na to, že existujú obavy v súvislosti s podmienkami, v akých sú ľudia zadržiavaní vzhľadom na humánnosť. Naša agentúra nie je súčasťou týchto postupov, ktoré ste popísali, ale viackrát už som mal možnosť, ako aj zásobcovia a agentúry priamo na mieste už vyslavili svoje obavy. Burning, uh... Čo sa týka pracovných dohôd s tretimi štátmi, Nehovoríme teraz o medzinárodných dohodách, pretože to sú uh, formálne dohody. Hovoríme o implementačných opatreniach, ktoré spadajú pod uh, všeobecné uh, dohody OSN a sú mm, prerogatívou zahraničnej politiky Európskej únie. Keď som navštívil takéto africké krajiny ako mm, Niger, mali sme rokovania aj v Egypte, e, e, v Senegale, mm, zistili sme, že tam sú určité požiadavky, nemôžeme e, ponúkať jedno riešenie mm, mm, pre E, e, e, rôzne situácie. Musíme sa zapodívať záležitostiami, ktoré predstavujú záujem pre nás všetkých. Napríklad Niger má potrebu vo výmene spravodajských informácií ohľadom bezpečnostných hrozieb, ale legálnu migráciu nepovažujem ako samo o sebe bezpečnostnou hrozbou. Avšak trestná činnosť, ktorá s tým súvisí, môže Eh, byť eh, eh, aktivitou, ktorá kryje aj teroristickú činnosť. Tak to vnímajú africké krajiny a musíme uvažovať o tom, ako to odzrkadliť aj v medzinárodných pracovných dohodách alebo mechanizmoch. Pokiaľ ide o participáciu členských štátov v otázke uplatnenia nového mandátu, táto participácia má kľúčový význam. Mnohé členské štáty sa stretávajú s problémami, či už na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni. Väčšina členských štátov, viac ako 25 členských štátov e, pravidelne e, prispievajú e, na realizáciu našich operácií rôznym spôsobom. Je pravda, že často nám chýba technické vybavenie, a teraz e, uvažujeme tom, ako čo najlepšie realizovať nový mandát našej agentúry, ako získať e, vlastné technické zabezpečenie. Je mm, pravda, že niektoré členské štáty e, niekedy majú problém, sú v omeškaní, lebo situácia sa vyvíja veľmi dynamicky. Musíme hľadať tú správnu rovnováhu medzi dynamikou vývoja a pomalším postupom. Máme takýto problém v agentúre, ale musíme e, mať na zreteli, že chceme získať podporu všetkých a chceme čím skôr realizovať e, náš e, mandát bez zvýšku najmä pokiaľ ide o najdôležitejšie ustanovenie hodnotenie zraniteľnosti a našu činnosť na vonkajších hranicách. V prípade potreby budeme môcť e, uplatniť e, rýchlu reakciu, e, rýchly zásah, ak bude potrebné e, vypracovať nejaké odporúčania v maji alebo príli pre členské štáty, to bude možné. V otázke návratu. Naozaj sú tu k dispozície nové služby, ktoré sa ponúkajú členským štátom nechcem povedať, že ide o činnosť e, cestovnej agentúry a e, e, nie našou úlohou vystupovať v tejto polohe. Niekedy niektoré členské štáty môžu nás vnímať ako cestovnú agentúru, ale podstata prídadnej hodnoty je inde. Mm, spočíva v tom, aby sme uplatňovali redmisné dohody medzi Úniou a tretimi štátmi aby sme implementovali alebo e, lepšie e, identifikovali týchto migrantov. E, vraciame ekonomických migrantov a i hneď od začiatku, od prvého pohovoru s takýmto migrantom je veľmi dôležité, aby sme vedeli stanoviť profil tých ľudí, ktorí potrebujú ochranu a týchto ľudí treba posunúť inštitúciám, ktoré majú na starosti e, azyl a úzko spolupracujeme s Európskou agentúrou pre azyl a takisto aj príslušníci pohraničnej stráže e, majú takúto úlohu. E, ostatní migranti, ktorí sú ekonomickými migrantmi a, migrantmi a nesplňujú požiadavky na poskytnutie e, povolenie na legálny pobyt v Únii, e, podliehajú návratu a to je podstata našej aktivity e, v smere návratu. Vážení kolegovia, na Margo nových účastníkov. Teraz um, pracujeme. Poprosím vás, aby ste, um, keď vstupujete do miestnosti, um, sa nerozprávali. Rozhodnutie o návrate robia vnútroštátne orgány členských štátov a v prípade e, takýchto návratov e, naša agentúra e, sa stará o dodržovanie základných ľudských práv. Monitorujeme takéto návraty. Zabezpečujeme aj lekárskú starostlivosť pre takýchto návratilcov snažíme sa zdokonaliť odbornú prípravu príslušníkov, ktorí sprevádzajú navratilcov s tým, aby nedochádzala k porušovaniu dôstojnosti týchto osôb. Bola to otázka o úlohe mimovládnych organizácií a prípadne neidentifikovaných skupín. Tak by som to asi popísal. Niektoré mimovládne organizácie sú súčasťou konzultačného fóra, e, e, máme komunikačné kanály, s, niektorý, s niektorými s nimi e, pravidelne sa stretávam, niektoré z nich sa spolupracujú, prepač, niektoré z nich spolupracujú s príslušnými orgánmi aj v Taliansku, ale od leta 2016 pozorujeme určité neidentifikované skupiny, ktoré o sebe tvrdia, že sú mimovládky. A Samozrejme, nemali by sme e, podporovať e, kriminálne aktivity. To je nič nové. To nie je ni, niečo nové. Už viac rokov tvrdím, že musíme hľadať rovnováhu medzi záchranou ľudského života. To je naša priorita. Aj z e, humanitárneho hľadiska, aj po právnej stránke sme to povinní robiť, ale zároveň treba zabezpečiť, aby E, e, kriminálne organizácie e, so základňou v Líbii nezneužovali to, že migranti sú obeťami. A ja som častokrát počul, že takéto migranti boli popisované ako obeťami, vracali sa z Líbie, vracali sa z Líbie do Nížeru, chceli sa vrátiť domov a žiadali nejaké riešenie, aby mohli e, zabezpečiť e, reintegráciu či už hospodárskú alebo sociálnu do e, svojich pôvodných kom- komunít. To je úloha, ktorá ide na drámu rámec činnosti Frontexu alebo agentúry na ochranu hraníc. Je to úloha pre Európska únia a veľmi rád e, to e, uvidím aj e, v e, súvislosti s operáciami na vyhľadávanie a poskytnutie ochrany, vrátanie aj e, púšnych oblastí, nielen na mori. Dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať gro otázok. Ďakujeme, pán Ležeri. Pán Pabrik ešte dostane slovo na záver. Aj vy ste chceli? Nech sa páči. Tie stiažnosti, áno, v rámci mechanizmu na to určeného sme mali jednu stiažnosť ktorá bola nepripustná podľa Úradu pre základné práva. Toto je syrijská rodina. Dúfam, že neodhalujem osobné údaje, ktoré by umožňovali identifikáciu, ale išlo o syrijskú rodinu, ktorá bola vrátená do Turecka z greckých ostrovov v rámci dohody EU-Turecko. No a tie ďalšie prípady, ktoré boli e, príslušným úradom vyhlásené za nepripustné, oni rozhodujú samozrejme nezávisle na základe dokladov, takže môžete sa jeho opýtať, vypýtať si ďalšie informácie a vysvetlenia, prečo e, tento úrad dospel k takémuto záveru, či išlo teda o formálne nejaké alebo obsahové otázky. Ďakujem pekne. Áno, preto by som bol býval radšej, keby bola väčšia miera interakcie, doplnkové otázky a tak ďalej. Ospravedlňujem sa poslancom aj pánovi Ležerimu, a pánovi Pabriksovi a poslancom, ktorí boli vo februári na misii, že toho času nebolo dosť. operacionalizáciu ešte budeme prediskutovávať, ale musíme tiež správu misie dnes schváliť. Takže, pán Pavlik, veľmi rýchlo na záver. Ďakujem, pán predseda. Ja by som ešte niečo doplnil a uzavrel to. Pokiaľ ide o otázky v súvislosti s aktivitou členských štátov, aby materiál aj personál boli k dispozícii. Mnohé krádny sa snažia zo všetkých síl, ale my poslanci ktorí by to chceli urýchliť, e, tým by som chcel navrhnúť, aby podporili lepšie vynakladanie prostriedkov na obranu vo vlastných krajinách, lebo tam sú nedostatky, peniazy tam nejde veľa a tie krajiny e, nemajú teda tie zariadenia, ktoré by mohli požičiavať na isté obdobie Frontexu. Vidíme, že potrebujeme takúto stavú základňu pre výmenu informácií medzi parlamentom a agentúrou, aby sme jasnejšie vedeli, čo sa deje a aby naše otázky a odpovede mohli byť správnejšie. Takže ďakujem pánovi Ležerimu za túto príležitosť aj otázok a odpovedí a tešíme sa na veľmi úzkú spoluprácu. Už sa spomínal, ide nám o to isté. Bezpečnosť je jednou z hlavných priorít a iste takou aj zostane v najbližšej, najbližšej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Takže správa z misie je týmto schválená. Ďakujem pekne kolegom, pokiaľ ide o čas na otázky. Ďakujem pekne. A teraz bod 5. Prosím, pousadzajte sa, aby sme mohli prejsť k bodu 5. Asi počkáme, kým sa rečníci usadia. Colleagues, we're just going to pause for one minute while the speakers come to the platform. Ils sont où les huissiers Dear members, uh, dear speakers, ladies and gentlemen. Dámy a páni, vitajte na tejto výmene názorov na tému demokracie a spravodlivosti v Rumunsku vo svetle nedávnych nedávneho vývoja. Opakujem, že toto zhrnutie sa vysiela a nahráva. Orgány parlamentu súhlasili že je tu aj e, e, tým kameramanov, e, ktorý natáča toto zasadnutie. Koordinátori politických skupín v Libe rozhodli 13. februára zorganizovať v prvej fáze výmenu názorov v našom výbore na rumúnsku tému. 13. marca Predsedníctvo parlamentu schválilo takúto výmenu názorov s pozvanými odborníkmi. Rád by som zdôraznil, že koordinátori LIBE sa dohodli na zozname rečníkov, ktorí tu dnes sú, ako aj na programe, ktorý máte pred sebou. Bolo to v písomnom postupe z 15. marca 2017. Čiže by som teraz začal tú výmenu názorov. Hodinu a pol máme vyčlenenú na túto tému. Slovo dostanú rečníci. Naozaj čas bude obmedzený veľmi prísne. Budeme čas dodržiavať, aby to bolo spravodlivé. Máme tu počítadlo a každý bude musieť ležať jemu pridelený časový limit. Takže 8 až 10 minút maximum pre rečníkov, pre hosti a potom otvorím diskusiu. Prosím, majte na pamäti, že máme hodinu a pol na to celé, čiže prosím, nemajte veľké očakávania, pokiaľ ide o rečnícky čas, pokiaľ ide o koordinátorov, tí vystúpia ako prvý. Prvým rečníkom je pán Tudorel Toader, minister spravodlivosti Rumúnska. Minister dostáva 10 minút a rovno mu dávam slovo. Nech sa páči. Domnule președinte, doamnelor... Dámy a páni, vážený pán predseda, v úvode svojho vystúpenia by som vo svojom mene a v mene rumúnskej vlády by som chcel vyjadriť strásť pozostalým obetí atentátov z minulého roka. Spomíname si na rodiny a blízkych obetí týchto strašných útokov. Vážený pán predseda, dámy a páni, je pre mňa veľká česť, že som dostal túto pozvánku a že mám možnosť zúčastniť sa dnešnej rozpravy. Chcem sa poďakovať teraz za toto pozvanie. Ešte než prejdem k meritu veci, dovolte mi, aby som nejaké veci upresnil, považujem to za potrebné. Ja som ministrom spravodlivosti Rumúnska, v tejto funkcii som mesiac, čiže som do funkcie nastúpil relatívne nedávno. Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany, platí to aj teraz. Nie som členom žiadnej politickej strany, ale mám za sebou 31 sudcovskej, 31 rokov e, praxe v oblasti súdnictva. Bol som advokát, prokurátor a 10 rokov som pôsobil na ústavnom súde Rumúnska. Som členom Benátskej komisie, som teda zástupcom za Rumunsko v tejto komisii. Pokiaľ ide o akademickú kariéru, 27 rokov eh, som eh, vyučoval. Prešiel som všetkými stupňami eh, tejto kariéry. Začal som ako asistent na univerzite, stal som sa profesorom a teraz som aj rektorom Aleksandr Luanko za univerzity. Je to prvá rumúnska univerzita, ktorá vznikla. Takže toľko k mojej osobe z profesionálneho hľadiska. A práve preto som aj dostal portfólium spravodlivosti. Tu na tomto fóre v pridelenom čase, ale aj v mojej funkcii ministra spravodlivosti sa snažím korektne a úprimne veci prezentovať, pokiaľ ide teda o situáciu v sektore spravodlivosti v Rumúnsku. Som totiž presvedčený, že v Rumúnsku je potrebné mať taký dobrý obraz, kompletný, reálny obraz stavu sektoru justície. Takto pochopíme, čo sa udialo a čo sa musí udiať, aby normy ochrany práv a slobôd boli posilnené a aby naozaj právny štát bol pevne ukotvený. Ja si uvedomujem viacero problémov a o každom by sa dalo hovoriť hodiny. Ale aby som to zhrnul, rád by som uviedol nasledovné. Legislatíva Rumúnska prešla kontinuálnym vývojom. Je to nezvratná dynamika. Tá dynamika je nezvratná a normy, ktoré sme legislatívne dosiahli, sú naozaj nezvratné. Napriek tomu tu máme určitú legislatívnu infláciu. To je môj súkromný názor. Zákonom máme veľa, priveľa. Je ťažké sa s nimi oboznámiť, je ťažké ich uplatňovať, ich vykladať. Niekedy právnici s tým majú problém. O občanoch už ani nehovorím. A oni sa musia zákonu držať. Naša súdna prax nie je jednotná, ale máme korekčné mechanizmy. Máme najvyšší súd, ktorý sa môže vyjadrovať e, predbežne, ale aj následne ako náprava. Potom máme ústavný súd. To je súd určený na výklad zákonov, čiže toto má zabezpečiť jednotnú súdnu prax. Takže máme ústavný súd, rovnako ako ostatné krajiny. V niektorých krajinách Najvyšší súd posudzuje ústavnosť e, zákonov. U nás je to teda takáto situácia. Čiže všetky zákony musia byť v so základným zákonom, teda s ústavou a toto ústavný súd preveruje. A stále sú rozhodnutia, ktoré ešte neboli v legislatíve transponované. Čiže rozhodnutia vydané súdom, ale legislatívny orgán zatiaľ neprispôsobil legislatívu týmto rozhodnutiam. A niekedy sú tu aj e, návrhy zákonov, ktoré boli spustené, ale ešte sa nesfinalizovali. Ja napríklad som navrhol zákon, ktorého cieľom je zosúľadiť všetky zákony s rozhodnutiami ústavného súdu. A toto je vec, ktorá sa ešte neuplatňuje. Začali sme teda s takýmto návrhom transpozícia e, rozhodnutí, ktoré ešte neboli transponované, to je teda cieľom tohto zákona. Pričom je tu teda aj nejaký manevrovací e, priestor, nejaký otvorený priestor e, ponechaný pri e, tejto transpozícii. 27 300 osôb vyše tohto počtu máme zadržaných a Európsky Súd pre ľudské práva hovorí, že e, sa nedodržiavajú v zadržaní príslušné podmienky. My eh, máme v parlamente viacero návrhov na udelenie milosti. Včera som práve žiadal o odloženie diskusie na tému tohto zákona, aby vláda mohla najskôr prijať doplnkové opatrenia. Takéto totiž potrebujeme, pretože udelenie milosti to nie je taký všeliek, ktorým vyriešime, či už na teraz alebo z hľadiska, problém s veľkou hustotou vo väzeniach, vo väzniciach. No a mm, aj právny výbor v Európskom parlamente súhlasil s mojou požiadavkou a udelil nám viac eh, času. MCV, To je mechanizmus spolupráce a verifikácie. Spustili sme e, program, aby sme naozaj umožnili všetkým príslušným orgánom pracovať, spolupracovať a tým splniť e, všetky podmienky stanovené v mechanizme. Tento mechanizmus e, nemá objektívnu kondicionalitu. Niektoré podmienky predstavujú ciele, ktoré sa neustále vyvíjajú, neustále menia. A my sa snažíme toto splniť, aby sme tento mechanizmus mohli splniť a aby mohol byť stiahnutý. Samozrejme, že som otvorený vašim otázkam, ale ako minister spravodlivosti vám môžem povedať následovné. Ja som požiadal všetky zložky štátnej moci, všetky orgány štátu, aby sa držali svojich ústavných právomocí. Architektúra právneho štátu, tá je úplne v poriadku, to rozdelenie je na mieste, ale je potrebné, aby ho každý veľmi dobre poznal aby sa ho každý držal. Ak sa toto nedosiahne, orgány, štátna moc sa môžu dostať za hranicu stanovenú ústavou a vstúpiť do pravomoci iných orgánov. A to už sa stalo, veľmi dobre viete a ja to e, tiež viem, lebo práve preto som tu. Takže hovorím o prípade to je vyhlášky 13 z januára tohto roka, ktorú schválila vláda. Parlament ju potom zamietol, tak aby všetci Rumúni videli, že táto vyhláška už neplatí a že sa nedá obnoviť keďže by to bolo nedržanie ústavy. Takže e, táto výhláška bola, bola zamietnutá. Samotná výhláška problémom nebola, problém bol však procedurálneho charakteru. To ako a kde bola táto vyhláška prijatá, to pobúrilo spoločnosť, lebo to bolo o 10. o 11. večer, keď sa tá vyhláška prijala a toto nie je zaiste bežný postup. Ale vláda mala možnosť zverejneným v úradnom vesniku e, túto vyhlášku e, nechať vstúpiť do účinnosti, ale bolo tam stanovená lehota desiatich dní. A preto som skôr vychádzal z toho, že sa to legislatívne nezvládlo, e, teda nebol tu nejaký zámer, alebo som nemal ako nejaký zámer príjmať takéto nočné, nočné akty. Takže toto vzbudilo naozaj veľmi vehementnú reakciu občianskej spoločnosti. A ešte to spustilo ďalšiu vec, ktorá je ešte dôležitejšia, pokiaľ ide teda o vývoj právneho štátu. DNA, orgán boja proti korupcii, vypočúval ministrov, ktorí zúčastnili príjmania tejto výhlášky. Predseda Senátu bol toho názoru, že DNA, tento orgán boja proti korupcii, takto narušil kompetencie iného orgánu a obratil sa na ústavný súd s tým, že táto vyhláška, takto nešťastne prijatá v právnom konflikte, teda, že či by či nedošlo náhodou k porušeniu eh, kompetencií um, takýmto spôsobom. No a to rozhodnutie, ktoré bolo nakoniec prijaté, to sa mi veľmi páči. Podľa tohto rozhodnutia, či už delegovaný alebo riadny legislator má možnosť posúdiť eh, vhodnosť alebo nie ehm, nejakého návrhu zákona, ale nemá kompetenciu uh, súdne stíhať ministrov, ktorí majú právo rozhodnúť sa, kedy a ako príjmú eh, takúto vyhlašku, či už je to vyhlaška mm, naliehavá alebo bežná. No a teda súd vo svojom rozhodnutí stanovil, že išlo o právny konflikt. Čiže táto vyhláška predstavuje e, dôležitý krok. Prokurátor nemôže pri prijatí takéhoto normatívneho aktu nejakým spôsobom posudzovať správanie ministrov. Čiže každý jeden orgán musí poznať svoje právomoci stanovené ústavou. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you, Minister. Our next speaker is Mr. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje pán Livio Avram, ktorý je e, zástupcom šéf-redaktora Adevarul. Și mărit. Treceți e, e, peste... și domnilor, am să vă povestesc criza ordonanței. Dámy a páni, chcel by som vám priblížiť situáciu, krizovú situáciu v Rumunsku ale približím vám to z pohľadu bežného občana. Mám tu svoju peňaženku, mám ne peniaze, každý deň si vyberiem nejaké peniaze a dám ich e, do verejného rozpočtu. Komu tieto peniaze dávam? Neskôr parlamentu, e, primátorom miest e, a byrokracii celému systému štátnej správy Rumunska. Prečo tieto peniaze štátu dávam? Pretože ma k tomu zavezuje zákon jednak a jednak preto, že predpokladám, ale nemám o tom žiadnu záruku, že inštitúcie, ktoré dostávajú moje peniaze, ich neukradnú, ich eh, nebudú niekam presúvať, ale k nim budú pristupovať zodpovedne. Eh, táto situácia vychádza samozrejme eh, z predpokladu, že medzi týmito osobami a mojimi peniazmi je zákon. Zákon E, ktorý má svoju silu. A to, že moje peniaze nejakým spôsobom sa môžu ukradnúť, e, by sa malo potrestať podľa trestného poriadku. Hovorí sa tu o korupcii, o zneužívaní politického vplyvu, o zanedbávaní e, politickej funkcie a tak ďalej. V právnom nastavení našich inštitúcií platí, môžem dať svoje peniaze Môžem sa vrátiť eh, k svojej bežnej práci, svojom bežnému životu, takisto ako hoci ktorý iný daňový poplatník, ale pred dvoma mesiacmi v priebehu jednej noci bez akéhokoľvek vysvetlenia rumunská vláda urobila niečo, čo je nepredstaviteľné eh, vyhláškou, ktorá bola eh, stanovená ako povinná, legálne povinná, stavili zákon, ktorý mal chrániť naše peniaze, teda úplne eh, otresnili zanedbávanie povinností eh, politického činiteľa, taktiež obchádzanie zákona a korupciu. Ja ako daňový poplatník som viazaný zákonom platiť svoje dane a na druhej strane iným zákonom vidíme, že máme byť tolerantní k tým, ktorí môžu tieto moje peniaze ukradnúť, preprať, ale ja, daňovník, ktorý som tieto peniaze zaplatil, pýtali sa ma, sa to môže urobiť? Isté, že o, o menej ako 4 mesiace prebehnú voľby, v priebehu voľbovnej kampanie sa bude hovoriť o všetkom možnom, ale teda pre 4 mesiace prebehli voľby. Nikdy sa však v priebehu predvoľbnej kampane nehovorilo o takejto zásade zmene v našej legislatíve. Teda čo k tomu môžem povedať záverom? Tí, ktorí e, žiadali o naše hlasy, mali skryté ciele, nehovorili o svojich konkrétnych zámeroch e, a ukazujú ich až teraz po voľbách. Je to naozaj ideálna pasca, v ktorej obeď sa vlastne nemôže nejako vyhnúť e, a my sme všetci obeťami tejto pasce. Táto pasca bola dlhodobo plánovaná, pripravovaná. Boli e, udávané rôzne alternatívne fakty, e, rôzne e, reči sa šírili v kuluároch e, a teraz sa objavujú rôzne pseudoargumenty, prečo takýto krok bol oprávnený, ale v skutočnosti jediná odpoveď, ktorú sme dostali, bola nasledovná. Teda aspoň oficiálna odpoveď. Je to preto, e, že o tom rozhodla vláda. Táto odpoveď e, sa e, už stala súčasťou folklóru, pretože minister ju zopakoval 24 krát e, pri tlačovej konferencii. Ako je možné ostať doma v takejto situácii? Ako je možné ostať ľahostajný mnoho Rumunov? Preto sa rozhodlo, že nech sú podľahnú manipulácii. Ehm, stá tisíce rumunských eh, daňových poplatníkov sa odrazu zmenili na demonstrancov v uliciach. Žiadali sme reformu ústavného súdu. Toto je dosť dlhý príbeh. Eh, dvor, eh, pardon, ústavný súd zasadal 5 krát. Ústavný súd sa nejako nevyjadril k tomu, čo nás zaujímalo najviac a síce, či to, čo vláda urobila, ten krok, ktorý urobila vláda, bolo správne, nesprávne, alebo nejako inak. Teda, ústavný súd v tejto celej kríze nám v podstate nejako nepomohol vo svojich, e, e, pri všetkej svojej kompetencii a múdrosti. Ostali sme e, teda úplne odhalení bez akékoľvek ústavnej ochrany a jediným nástrojom, ktorý nám ostal v rukách, boli demonstrácie a po týchto demonstráciách a, a až po nich e, vláda odvolala túto vyhlášku. Rumúni, ktorí vyšli do ulic, teda v podstate e, dali späť váhu e, legislatíve a zákonu, ale len veľmi nakrátko, pretože tento zákon bol e, vrátený späť do parlamentu a to z dosť nejasných dôvodov parlament e, dospel k záveru, že ehm, demonstranti spochybňujú im iba e, konanie, teda spôsob, akým sa toto rozhodne pridalo, e, prijalo táto vyhláška a že nespochybňujú samotnú vyhlášku. Preto vrátili túto vyhlášku späť do parlamentu a to s tým istým cieľom um, oslabiť zákon, ktorý má za cieľ chrániť naše peniaze, naše dane. Máme malý problém s prezentáciou. Slide. Slide. Slide. Ďalšiu stranu, prosím. Cieľom tejto iniciatívy bolo oslabiť zákon, ktorého cieľe chrániť naše peniaze. A tí, ktorí chcú chradnúť, e, budú mať jednoduchší a ľahší e, postup. Parlament v podstate tým odobril konanie vlády a to iba preto, e, že má na to právomoc. Čo sa s tým teda dá urobiť? A e, Rumúni odpovedali tým, že pokračovali v manifestáciách e, v priebehu minulého víkendu, tiež prebehli rozsiehle demonstrácie v celom Rumunsku. Takéto oslabenie zákona si nežila len väčšina, ktorá podporuje vládu, ale tiež čas opozície. Ehm, samozrejme, dalo sa to čakať, pretože tí, ktorí sú teraz v opozícii, vládli alebo čo skoro budú vládnuť a budú mať s týmto problém, zákonom problémy. Teda väčšina parlamentu v podstate presadí e, svoju vôľu. A Rumúni, bežní občania Rumunska sú bezmocní, nemôžu s tým nič urobiť, musia čakať do, do ďalších volieb. Isté, že majú e, právo protestovať, demonstrovať a to aj využívajú. Ale nemôžeme demonstrovať v uliciach 4 roky. Na to, aby sme odhalili tieto podľa ciele našich e, zvolených zástupcov. Teda, aký je výsledok tejto situácie? Bežný občan v podstate e, prehral v tomto boji, pretože nemá žiadne iné páky. E, na ministra sa obrátili rôzne hlasy. tiež na predsedu vlády um, sa obrátili e, demonstranti s tým, e, aké kroky e, má v pláne prijať. Ten sa vyjadril, že je obeťou rôznych záujmových skupín. Ak ste teda, pán predseda vlády, naozaj obeťou, tak nám dajte nejaký signál, ak chcete, aby sme vás zachránili. Musím dať predsedovi vlády v tomto však za pozornosť, za, za pravdu, pardon. E, pán predseda prerušuje, e, prepáčte, máme tu svoje pravidlá, sme dosť nudným výborom, e, nie je povoleno nás tlieskať ani nejako prejavovať emócie podobným spôsobom. Ak máte ešte veľa stranok prezentácie, tak vás budem musieť prerušiť. Už iba záver. Takže vážny pán predseda vlády, samozrejme je to len vtip, ale to, čo zažívame my v súčasnosti v Rumunsku, nie je ani zďaleka vtipné, nie je to ani zďaleka um, zábavné. Sme um, v podstate uh, rukojemníkmi našich vlastných zvolených zástupcov a pritom od nich žiadame len, aby sa správali slušne, uh, primerane, zodpovedne, aby nekradli peniaze z našich daní, ale tiež uh, vlastne daní vašich uh, daňových poplatníkov, pretože Európske e, fondy, ktoré sa dostávajú do Rumúnska, v podstate podliehajú tomu istému zákonu, ako e, títo poslanci chcú oslabiť. Neviem, či všetci Rumúni úplne súhlasia so všetkými mojimi názormi, ale môžem vás ubezpečiť o tom, že my, ktorí sa v tomto zhodneme, e, rozhodne nás nie je málo. A cieľom mojej dnešnej prítomnosti je, že chcem pred vami E, e, naozaj vyslať jasný signál, pretože náš predseda vlády potrebuje pomoc. Um, okay. I'm going to say it for the last time. Um, ešte raz opakujem, u nás nie je povolené tlieskať, máme svoje pravidlá a povolené to nie je. Doposiaľ boli všetci veľmi disciplinovaní, to si veľmi ceníme. Nie je to... Um, um, neplatí to teda pre uh, uh, všetkých uh, účastníkov, uh, ale bol by som rád, keby ste pravidla dodržiavali. Ďalej nasleduje Viktor Alister, výkonný riaditeľ Transparency uh, Rumunsko. Má 8 minút dispozícií. Chcel by som požiadať všetkých kolegov, aby naozaj dodržiavali vymedzený rečnícky čas. Nie je to len nejaký e, približný eh, počet minút, ktorý vám dávam k dispozícii. To je naozaj presne vymedzený čas, ktorý máte k dispozícii a prosím vás, aby ste ho naozaj presne dodržali. E- Ďakujem pekne, pán predseda, aj za pozvanie. General, aspektele care se... Chcel som využiť túto príležitosť tiež priblížiť vo všeobecnosti aktuálnu situáciu v Rumunsku, ale nielen v Rumunsku, v celej Európskej únii. Ak dovolíte, chcel by som vám priblížiť náš pohľad na situáciu a atmosféru v Rumunsku. Je to atmosféra veľmi polarizovaná, veľmi málo um, sa vedie dialog, je to skôr uh, dialog medzi hluchými. Uh, uh, Okrem toho sa používajú také komunikačné techniky, ktoré by som zadefinovala ako čiastočné. Uvádza sa iba polovičná pravda a to v kontexte, ktorý mení realitu. Atunci când uh, uh, vă plecați asupra acestei probleme, să-i rugați pe colaboratori. Keď sa teda hovorí uh, o tom, čo sa deje v Rumunsku, keď sa pýtate na to, čo sa deje, pýtate sa e, tí, ktorí sa v situácii vyznajú. E, tlač je síce nezávislá, ale je polarizovaná a preto sa nedá vychádzať len e, z informácií v tlači. Tiež je potrebné oboznámiť sa s oficiálnymi dokumentami. Iba tak totiž je možné získať skutočný prehľad o situácii v Rumunsku, aby ste mohli ako výbor zaujať tomu stanovisko. Eh, Naša organizácia zastupuje občanskú spoločnosť. Sme zastúpení v mnohých krajinách. A v Rumunsku právny štát má dve základné osy. Jednak eh, má za úlohu zaistiť dodržovanie princípov právneho štátu, dodržiavanie aj v inštitúciách, eh, aj na úrovni jednotlivých občanov, a firiem dodržovanie základných práv a tiež je potrebné zaručiť dodržovanie občianských práv, ekonomických práv. Ak tieto dve osy, dve podmienky sú eh, splnené, dá sa hovoriť o inkluzívnej spoločnosti, o spoločnosti, ktorá funguje podľa eh, zásad právneho štátu. Ak dôjde k zlyhaniu, k nedostatku obrany slobody alebo princípov právneho štátu, už sa nedá hovoriť eh, o funkčnom právnom štáte. Žiaľ, sa to posúva skôr k anarchii či diktatúre. V Rumunsku konkrétne, e, e, teraz k situácii, v posledných desiatich rokoch e, sa v Rumunsku vynaložilo dosť významné úsilie, odkedy sme sa stali súčasťou Európskej únie, boli vytvorené silné inštitúcie, boli schválené zákony, na to, aby vznikli záruky eh, verejnej integrity, aby sa eh, chránili základné práva, ktoré sa Rumunsko zaviazalo dodržiavať, keď sa stalo súčasťou Európskej únie. Nikto nie je eh, imúnny pred vyšetrovaním bez ohľadu na jeho funkciu. Všetko ostatné sú len slogany a deklarácie, vyhlásenia. Máme inštitucionálny rámec, legislatívny, procedurálny rámec, ktorý dokazuje, že bez ohľadu na to, kto si nie si e, imúnny voči spravodlivosti. Rumunsko je jedinou členskou krajinou Európskej únie, kde 8 prezidentov futbalových klubov bolo odsúdených e, pri jednom jedinom vyšetrovaní, pri jednom prípade. To neexistuje nikde inde. Naozaj na veľmi záleží e, na prípadoch korupcie aj v sektore športu Rumunsko je teda jedna, jediná krajina, kde sa toto podarilo a Rumunsko má všetky mechanizmy k dispozícii na to, aby dokázalo zaručiť eh, dodržiavanie základných hodnôt a práv. Ale je to eh, dynamická krajina, je tam eh, množstvo politických strán, sú tam aj nezhody v politickom presvedčení, ale pozrime sa na to, čo sa deje vo Francúzsku v príležitosti e, prezidentskej kampane e, pred prezidentskými voľbami sa odhaluje množstvo škandálov. Pozrime sa na to, čo sa deje e, v kontexte financovania predobnej kampane, čo sa teda udelo pred 7 či 8 rokmi v Veľkej Británii o financovaní predvolebnej kampane. Tiež sa odhalili škandály spojené s bývalým nemeckým kancelárom. Neexistuje žiadna dokonalá krajina. V Rumunsku sú problém s korupciou, ale bojujeme proti ním čo sa týka kontextu, ako teda štát a občania reagujú na prípade korupcie v prieskumoch verejnej mienky a vrátanie eh, prieskumov Eurostatu, ale tiež Transparency International eh, o prípadoch korupcie sa ukazuje, že 70 občanov sa vyjadrilo, že korupcia je téma, ktorých znepokojuje a boli by radi, keby korupcia zmizla najmä v dennodenných kontaktoch so štátnou správou, s administratívou. Okrem toho, a teraz týchto vyhlásení e, štát pochopil, že musí urobiť naozaj maximum. E, zatiaľ náš predseda vlády je znepokojený, ale zatiaľ e, nebol odsúdený a preto zatiaľ platí prezumcia neviny pre všetky osoby, ktoré sú predmetom súdnych vyšetrovaní. Ale ako som už povedal, kapitola sankcií bola posilnená. Žiaľ, sme sa nevenovali až tak príliš otázkam prevencie. Viete, že ak niekto ehm, môže prísť ukradnúť ehm, niečo k vám domov, tak neotvoríte eh, dvere aj všetky okná, aby ste ho tam vpustili. Samozrejme, že nie. Zlodia si nechceme k sebe vpustiť. Preto by sme sa aj my v Rumunsku mali viac venovať otázkam prevencie. Žiaľ, oblasti vzťahov medzi občanmi a štátnou správou sa veci nepodarilo príliš eh, posunúť. Zavedli sa len sankcie. Ale čo je teda možné urobiť v kontexte sankcií? V rámci boja proti korupcii ide o monopolizovanú tému. Hovorí sa automaticky iba o sankciách. Keď sa pozrieme na analýzu diania v Rumunsku, je treba hovoriť nielen o vyšetrovaní, to totiž prebieha veľmi dobre, Netreba sa pozrieť na ďalšie súčasti tohto kontextu. Prieskumy hovoria, že viac ako 70 Rumunov sa vyjadrilo, že korupcia je jednou z prvých troch tém, ktorých znepokojujú. Práve máme za sebou komunálne voľby v minulom roku e, vo veľkom meste na severe krajiny e, prebehli voľby. Kandidát na primátora bol vyšetrovaný eh, pre prípad korupcie v súvislosti s tým, ako nakladal s prostriedkami magistrátu a tiež eh, išlo o preventívny mandát pri voľbách. Teda v deň volieb bol na polícii, ale pritom 69 eh, obyvateľov ho zvolilo do funkcie. Sú teda problémy v tom, že je tu taký e, nepomer, e, taká priepasť medzi tým, čo sa deje a to, čo ľudia vnímajú. A verejné strany, verejné, pardon, politické strany zneužívajú túto situáciu e, ďalej. Ehm, dochádza k útokom zo strany opozície z dôvodu korupcie. Strany na seba navzájom útočia pre prípady korupcie a to našej spoločnosti škodí. My potrebujeme, aby naša spoločnosť bola integrovaná. Všetko ostatné našej spoločnosti e, škodí. E, vyhláška číslo 13 e, sa objavila v januári v tlači vo všetkých médiách. My sme zanalizovali vývoj tejto situácie. Táto vyhláška bola medzi tým už anulovaná, stiahnutá, ale táto vyhláška dokazuje, že vláda nekonala um, celkom pri plnom vedomí situácie. Bola stanovená 10-dňová lehota v rámci ktorej bolo predloži- museli byť predložené vysvetlenia a tiež mohli byť prijaté úpravy. Predseda vyzýva rečníka, aby ukončil svoje vystúpenie. V každom prípade prísne sa musia dodržiavať rozhodnutia ústavného súdu, najmä preto, aby sa predchádzalo eh, demonstráciám na uliciach a tiež, eh, aby sa boj proti korupcii neposúval na príliš profánnu úroveň. Je to um, oblasť, ktorá spadá do sektora súdnictva, do sektora spravodlivosti, eh, nie do rúk bežných občanov. Už boli prijaté eh, rozhodnutia, ktoré eh, postihujú politika verejného činiteľa v prípade, že prekročí pravomoci svojho mandátu. A myslím si, že nie je správne hovoriť iba polovičné pravdy, musíme sa opierať o fakty. Pán Ličianu je ďalší. Ďakujem, pán predseda. Mal by som hovoriť 10 minút, pretože to je pán mm, Bero, ktorý sa vzdal časti svojho času. 10 minút poprosím. Máme tu určité pravidla, iba jeden súbor pravidel a tu platia pravidla Európskeho parlamentu, takže skúsme sa ich dodržovať. Ale pán minister hovoril 15 minút. A tu máme rovnaké postavenie. je dobre získavať podporu, ale nie je to fér. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som sa na začiatku predstavil. Rovnako ako vy, aj ja mám svoju profesiu, som profesorom filozofie na univerzite v Bukurešti Pôsobím v rôznych vydavateľstiach v oblasti humanitných vied a e, keď padol komunizmus, tak mi pribudlo ešte jedno povolanie, aj to povolanie občana. No a rád by som teraz práve vystúpil e, práve z hľadiska osoby praktizujúcej toto povolanie občana rok 1990 od eh, prvého roku po páde eh, komunizmu som členom skupiny pre sociálny dialog. Čiže takýmto spôsobom vlastne reprezentujem občianskú spoločnosť. Dámy a páni, iste viete, alebo poznáte eh, tú e, ruskú e, historku, o stratenej rukavici polovníka v ruských lesoch a tú rukavicu potom používal zajačik, aby sa v zime ohrial. No a e, potom sú tu ešte e, teda ďalšie e, zvieratá, e, ktoré môžeme vnímať e, ako takých reprezentantov situácie v rumunskej spoločnosti. No a ja sa teraz snažím toto všetko e, dostať do tej e, európskej rukavice, rukavice 10 minút, ktorú som dostal k dispozícii. Takže o toto sa teraz pokúsim. 10 rokov sme členom EÚ a prišiel som sem preto, mám pocit, že hodnoty demokracie sú v mojej krajine vážne ohrozené. Rumunsko, aktuálne mm, Rumunsko v tisíc slovách. Pokusil by som sa v piatich bodoch zhrnúť situáciu v Rumunsku. Naša krajina je posledná v mnohých európskych štatistikách vzhľadom na vysokú mieru korupcie. Korupcie naozaj na najvyšších poschodiach. Od roku 2000, odkedy Adrian Stas, jeho sociálna demokracia boli pri moci, on bol mimochodom odsudený za korupciu, no a od vtedy je naozaj korupcia mm, systémová a naozaj profesionalizovaná. Každý parazituje na rozpočte krajiny, e, napríklad verejné obstarávanie, e, akože e, v rukách firiem, ktoré ovládajú či už politici priamo, alebo ich blízky a spolupracovníci. No, tá krajina bola rozdelená medzi takých regionálnych vládcov, ktorí majú v rukách administratívne a politické právomoci. To sú takí baróni, ktorí takto hromadia majetky tisíce, milióny eur naozaj neopodstatnenie v ich rukách. Nikto nedokáže povedať, koľko miliard eur bolo v Rumunsku ukradnutých za tých 27 posledných rokov. Druhá vec. Vďaka šťastné zhode náhod už viac než 10 rokov máme DNA, orgán boja proti korupcii a za posledné 4 roky je tam eh, hlavný prokurátor, známy, celoeurópsky, Ladra Kodruca Koeši, to je teda šéfka tohto orgánu. A táto inštitúcia otvorila konania v prípade trestného stíhania viacerých politikov. Kancelária DNA Vidíme tam, že v roku 2015 431 spisov bolo Takto boli spisy poslané vo výške 431 eh, tisíc eur eh, na eh, úplatkoch a toto bolo teda postúpené súdom a niektorí boli aj z korupcie naozaj odsúdení vďaka tomuto vyšetrovaniu. V roku 2016 11. decembra koalícia SDALD realizovala parlamentné voľby. Včasnilo sa iba 18 e, oprávnených voličov a nikto nikdy nenapadol výsledok týchto volieb. Trestoprávne stíhanie a odsúdenie Livio Dragna, šéf eh, strany SAD. Toto je osoba, ktorý teraz sa stala eh, predsedom snemovne eh, poslancov a TUPP Skottyčanu. To je osoba, ktorá bola odsúdená za zneužívanie postavenia. Tak to je teraz predseda Senátu, prosím pekne. V Rumunsku v čele dvoch parlamentných komor sú dvaja muži, ktorí boli uh, právoplatne odsudení alebo sú momentálne stíhaní v trestnoprávnom konaní. V novej vláde tí členovia čiže určite neboli vyberaní e, z hľadiska kompetentnosti. Už tu boli viaceré trápne situácie, ktoré z tohto dôvodu vyvstali. Tie kritéria boli úplne iné. Hlavnou myšlienkou bolo aby e, sa títo ľudia vyhli väzneniu, keďže sú odsúdení alebo stíhaní. Naozaj viacerí členovia vlády sú v takejto situácii. Čiže vláda PSD ALDE začala svoju vládu priamým útokom na justíciu. A tá vyhláška z noci 31. januára, vyhláška vlády, na základe ktorej išlo o snahu oslabiť protikorupčnú legislatívu. No aj cieľom eh, bolo oslobodiť eh, oboch eh, šéfov komôr od, od vplyvu, vplyvu práva. Takto teda začala celá situácia, ktorá spustila vlnu demonstrácií v Rumúnsku. Viacerí novinári na to reagovali. Mm, online publikácie, tamto Polago a Ostan Fantasy, to sú osoby, ktoré musím v tejto súvislosti spomenúť. Naozaj tu veľké rozhorčenie, veľký hnev, obava o demokraciu s tým, že každý jednotlivý vzhľadu na jeho povolanie a tak ďalej má morálnu povinnosť zohrávať svoju úlohu a e, sledovať e, štátnu moc. E, toto je teda povinnosťou každého, každého občana. Takže kde sa teraz nachádzame? Liviu Dragna, súčasný predseda snemovne e, poslancov, líder PSD, ako aj ďalšie osoby v rámci koalície, asi chcú uchrániť majetky a chcú sa ochrániť pred e, stíhaním. A robia naozaj všetko, čo sa dá pre toto. Vidíme to, vidíme to za posledné roky, za posledné dva mesiace je to veľmi frapantné. Iliesku, e, prezident e, z 90. rokov, architekt, ktoré presali uh, eh, voči uh, demonstrácie. Pán Astas, pán Ponta, ďalší niekdajší premiér, jeho doktorská práca bola plagiátom. Naozaj je to celý systém, ktorý okráda Rumunsko, to je jeho jediný cieľ. Okráda Rumunsko, najchodobnejšiu krajinu EÚ. A teraz títo ľudia chcú si beztresne užívať e, majetky nadobudnuté krádežou. Čiže DNA, prokuratúra a súdy to sú ich najväčšie nepriatelia. Mm, to to explicitne povedal v televízii minulý týždeň líder PSD. Povedal, musíme sa zamerať, aby pani eh, Keveši eh, už nebola, nebola eh, vo funkcii pani generálna prokurátorka. Čo nás taká bitka medzi dobrom a zlom? Máme tu politické strany, a dokonca tí, ktorí sa nazývajú socialistami. A potom sú to ešte rôzni podnikatelia. Na druhej strane máme generáciu osôb vo veku 20 až 40 rokov. Prosím, uzavrite to. Ešte 3 minúty mám. Aby to bolo jasné pre všetkých Pán e, minister mal 10 minút, všetci ostatní mali 8 minút a všetci ste to porušili. A e, vy ste už hovorili 11 minút. Poprosím vás, aby ste to uzavreli a poprosím vás všetkých, aby ste zachovali pokoj. Poprosím vás, pán kolega, aby ste to uzavreli. Nie poslednú stranu, ale poslednú vetu is the most important thing that... Everything is important. Just... Ale e, je to všetko dôležité. 24... Áno, na druhej strane máme teda tú generáciu vo veku 20 až 40 rokov, ktorá nebola čaučeskovým nacionalizmom kontaminovaná. A zastupca tejto generácie, niektorí z nich sú tu aj zastúpení, e, to sú nositeľia hodnú od modernej demokracie. A sú to oni, čo vyšli do ulic, čo protestujú naozaj pokojným spôsobom, inteligentný, dynamický, nedá sa s nimi manipulovať. V Rumunsku máme najväčšiu priemernú rýchlosť internetového pripojenia v Európe. Čiže je tu nejaké prepojenie medzi tou internetovou rýchlosťou a tými demonstráciami? To je zjavné. Najrychlejšie pripojenie viedlo k mobilizácii, ktorá je enormná. Ale nejde o nejaký rokový koncert, nie, cieľ je osobitý, ktorý platí všade vo svete. Boj proti korupcii. Ďakujem. Ako posledný vystupí Atila Biro. Aha, poprosím vás predsa len tých 8 minút. Dobrý deň. Ďakujem pekne. Ja e, zastupujem mimovládku, ktorá e, zhromažďuje vyšetrovacích e, investigatívnych novinárov. Chcel by som vám priblížiť celú situáciu z pohľadu investigatívnych novinárov a tiež by som chcel celú vec vložiť aj do miestneho aj medzinárodného kontextu. Naše vyšetrovania tiež ako je možné, že korupcia nie je lokalizovaná. Vieme, že organizovaný zločin nepozná hranice. A hovorí sa o skorupovaných politikoch, o, o, o tých, ktorí perú e, špinavé peniaze. Mm, to sú všetko ľudia, ktorí používajú veľmi sofistikované metódy, aby schovali svoje majetky, e, využívajú daňové raje, a tiež e, um, zasierajú to, že sa nezákonným spôsobom dostávajú k majetku. E, um, dajme tomu um, prípad, ktorý sa rozoberal v medzinárodnej tlači, je predmetom aj medzinárodného vyšetrovania. Judecător corupți din Chișinău, e, oligarh ruși, au spălat peste 20 de miliarde. Ide o situáciu, kde sa ukázalo, že ruskí oligarchovia vlastne viac ako 20 miliard dolárov a investovali tieto peniaze do luxusných vozidiel, do limuzín, eh, taktiež do drahých dovoleniek a do víl. Tieto peniaze eh, sa dostali do Rumunska aj do iných eh, európskych krajín. U nás v Rumunsku nemocnice boli celé roky dezinfektované um, ehm, zriedenými um, prostriedkami a firma, ktorá dodávala tieto čistiace prostriedky, teda dezinfekčné prostriedky, e, tiež e, schovávala svoje peniaze e, v daňových rajoch. Teda nemocnice neboli riadne dezinfikované, a peniaze sa strátili v daňových rajoch a nikto to nedokázal kontrolovať. V Bukurešti sa odhalili siete čierneho obchodu s liekmi. Sú to pritom lieky, ktoré sa používajú na liečbu e, cukrovky alebo ochorenia HIV, AIDS. Sú to siete, do ktorých sú zapojení lekári, pacienti, e, zdravotnícky personál a tak ďalej. Teda opäť raz e, bežný Rumun je obeťou niekoľko kilometrov od hlavného mesta, od Bukurešti. Sú panenské ostrovy Karpatov a pritom Eh, tieto lesy, eh, v nich ťaží eh, rakúska firma tieto stromy, využívajú sa na produkciu krásnych stoličiek, ale aj tu sú prípady nelegálnej deforestácie, nelegálnej ťažby dreva. Aj tu sú prípady korupcie, pritom je dokázané, že primátori starostovia sú súčasťou týchto sietí. Vyšetrovanie dokázalo, že miestne samozprávy, ktoré mali správu, spravovať tieto lesy, sú súčasťou eh, celé tejto mašinérie a sú v podstate pod palcom eh, skorumpovaných politikov. Tieto peniaze sa potom dostávajú do daňových rajov a vyplácajú sa úplatky, eh, desiatky hektárov lesov sú ťažené nezákonným spôsobom. Potom sa posúvajú tieto peniaze okrem neho do Izraela. A som si spojené ďalšie škandály. Minulý rok boli zverejnené dokumenty, v ktorých e, panamské dokumenty dokázali, že v Rumunsku biznismeni eh, presunuli svoje nelegálne dobututé majetky práve do týchto daňových rajov. Žiaľ, rumunské orgány nejako nezareagovali v podstate ste neurobili vôbec nič. Ja osobne som sa stretol s osobou, um, s osobou, ktorá registruje tieto um, ehm, offshore firmy. A môžem vám zhruba približiť, ako fungujú tieto um, daňové raje. Ja som sa teda o tom podrobne dozvedel. Každý týždeň politik e, alebo podnikateľ ho oslovil s tým, že má milión alebo 5 miliónov k dispozícii a chcel by ich investovať niekde na nejakom istom mieste, ktoré nepodlieha žiadnym kontrolám verejných orgánov. A to sa, to sa deje každý týždeň. 90 e, klientov tejto osoby boli súčasťou eh, zločineckých eh, gangov, zločineckých skupín. Všetky tieto príklady sa v podstate vyznačujú jedným spoločným a síce ide o osoby, ktoré sú posadnuté eh, kradnutie verejných peňazí a očakávajú, že za to nebudú vôbec potrestaní. Keď si kladete otázku, prečo e, rumunskí občania vyšli do ulic, nuž e, odpovede je jednoduchá. Celé roky boli svetkami takéhoto konania e, a politickej špičky podnikateľov, ktorí kradnú verejné peniaze bez toho, aby boli nejakým spôsobom potrestaní a pritom schovávajú svoje majetky v zahraničí aby som uvedol ďalší príklad, v nedávnom prípade politik strávil dovolenku v Brazílii s majiteľom firmy, ktorá celé roky plienila rozpočet Národnej železničnej spoločnosti v Rumunsku. Ďakujem. Okay, we now um, turn to Ďakujem pekne, teraz otváram diskusiu. E, vychádzame z pravidla 206 rokovacieho poriadku, teda štyria poslanci dostanú priestor, akékoľvek zastupovania museli byť dohodnuté vopred. Vychádza sa tu čiste z rokovacieho poriadku. Ešte ďalšie varovanie. Máme len 20 minút dispozícii celkovo. Máme veľmi dlhý zoznam rečníkov. Je mi ľúto, že nebude môcť vyhovieť všetkým. Ako som už uviedol na úvod, začíname koordinátormi eh, výboru LIBE. Najskôr pani Mecola. Prosím, 1 až 2 minúty maximálne, čo najstručnejšie teda. Všetci rečníci budú mať dispozícii len minútu. Za EPP Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj ministrom a všetkým ostatným rečníkom. Chcela by som na úvod zúrazniť, že je to diskusia, ktorá musí prebehnúť v našom výbore. Viem, že sa hovorilo o tom, že je to národná otázka, národná téma a nie všetci boli za to, aby toto stretnutie prebehlo. Ja nesúhlasím v mene skupiny PP, môžem povedať, že Rumunsko je súčasťou Európy. Um, Európa sa týka Európy a korupcia je protikladom Európskej únie. Um, a porušenie princípov právneho štátu v jednom členskom štáte nemôže byť prihľadnuté Mali by sme mať európsky systém kontroly, ktorý by bránil takémuto porušovaniu princípov právneho štátu. E, všetci sme sledovali dianie na uliciach v Rumunsku. Tiež sme videli, že celá generácia e, mladých ľudí v Rumunsku e, bola ochotná postaviť sa za európske hodnoty. Tí, ktorí veríme v európske hodnoty, sme boli veľmi pohnutí. Tí, ktorí sa postavili za európske hodnoty, povedali nám všetkým, nielen Rumunsku, čo presne stelesňuje Európska únia. Myslím si, že tohto sa napokon týka aj naša diskusia, týka sa demokracie, spravodlivosti, princípov právneho štátu. To nie sú e, nejaké um, svojvoľné akademické koncepty. Sú to hodnoty, za ktoré ľudia bojujú, bojujú proti korupcii a ochrana princípov právneho štátu v všetkých členských štátoch musia byť súčasťou priority Európskej únie, či už ide eh, o nejaké pokusy, snahy eh, zmierniť protikorupčné kroky v Rumunsku, alebo predseda rady, eh, aktuálne vo funkcii, ktorý bol pristihnutý s nelegálne drženým vozidlom prečo bol vo výkone funkcie. Musíme za tieto hodnoty bojovať, pretože inak by to bolo v rozpore s našim presvedčením. Toto nie je diskusia len o Rumunsku, je to diskusia o našich spoločných európskych hodnotách, o spoločných zásadách a tiež o smerovaní e, e, o ďalšom pokračovaní európskej integrácie, pretože ak chceme, aby ľudia ešte stále verili v Európu, e, musíme si uvedomiť, že buď budeme jednoznačne proti politickej korupcii, alebo sa budeme prizerať, ako náš európsky projekt sa rozpadá a spochybňuje. Ďakujem pekne za SAD, vysoký koordinátorka Birgit Cipel. Ďakujem. Chcela by som e, e, na úved položiť otázku. Existuje ešte v Rumunsku korupcia? Áno. Urobilo Rumunsko pokrok v boji proti korupcii v posledných rokoch? Áno. Je súčasná vláda ochotná e, pokračovať v boji proti korupcii? Toto je otázka, o ktorej tu dnes hovoríme a ku ktorej som chcela dostať nejaké konkrétne odpovede, nielen nejaké príbehy a politické vyhlásenia. Teda chcem sa opýtať eh, na niekoľko vecí, aby som sa dopracovala, dúfam, k faktom. V januári súčasná vláda bola ochotná predložiť návrh oslobodiť všetkých, ktorí boli súdení na menej ako 5 rokov za korupciu. To je v podstate podpora kritikov mm, ktorí eh, sa to vyjadrili, mohol by nám niekto vysvetliť, či to bolo naplánované, či sa to vzťahovalo na všetky druhy trestnej činnosti, alebo či tam boli nejaké výnimky. Ďalej po druhé, zaznievala kritika, že v budúcnosti táto vláda bude ochotná zastaviť akékoľvek sankcie v prípade akýchkoľvek prípadov korupcie. Mohli by ste, prosím, odpovedať, či je to pravda, alebo či existuje viacero úrovní sankcií pre rôzne prípady korupcie. Ďalej po tretie, našla som jedno e, znenie, ktoré nepoznám v nemeckom súdnom systéme a síce zneužitie funkcie verejného činiteľa. Môžete mi e, popísať hruba, čo to presne znamená a nakoľko sa to bude tiež stíhať. A posledná otázka sa týka podmienok vo väzeniach. E, Preľudnenosť vo väzniciach je samozrejme jedným z problémov, ale vieme, že vo viacerých členských štátoch sú ešte ďalšie problémy, okrem iného aj v Rumunsku. Teda chcem požiadať možno vás, pán minister, či by ste nás mohli informovať, e, či okrem e, tohto oslobodenia sú aj nejaké konkrétne návrhy, ako zlepšiť podmienky vo vezeniach v Rumunsku. Ďakujem. E, ďakujem pekne pani Steven za ECR. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia. Ja keď sa na to pozerám zvonku, môžem povedať, že dosť ťažko získavam prehľad o, o dianí v Rumunsku. Dostávam informácie zvonku. Neviem sa o tom celkom orientovať, ale myslím si, že predsa len je dobré, že dnes vedeme túto diskusiu. Chcela by som zareagovať na to, čo som si tu dnes vypočula. Stá tisíce ľudí vyšli do ulic, demonstrovali. Išlo o vyhlášku, ktorá bola prijatá e, v núdzovej situácii v, v noci, ktoré cieľom bolo oslobodiť e, od trestov isté činy. E, teda dá sa predpokladať, že to nebol len komunikačný problém, že za tým boli aj rôzne skryté záujmy. A preto myslím si, že je dobré, že sa to teraz prejedná v riadnom konaní v rumúnskom parlamente. Tiež som pochopila, že boj proti korupcii je efektívny, ale zaznievajú aj jasné slova kritiky. Ako sa definujú jednotlivé um, skutky porušenia legislatívy v prípade korupcie. A tiež e, myslím si, že nestačí e, zadržať stíhať len jednotlivcov, bude si to vyžadovať rozsiahlejší proces, bude to musieť zahrňať aj zmenu legislatívy, predpisov, um, mechanizmov kontroly. Myslím si, že eh, je logické, aby Európsky parlament tento proces veľmi úzko sledoval. Ďakujeme pekne teraz v mene skupiny ALDE. A pani Grisbeck je koordinátorkou. Ďakujem všetkým našim hosťom. ktorí nám poskytli vysvetlenie informácie o situácii, ktorá je veľmi vážna v Rumunsku. Je mi ľúto zároveň, že tento zoznam nie je e, úplne reprezentatívny, nezahrňa e, celé politické spektrum Rumunska. A tí kolegovia, ktorí nie sú poslancem vo výbore LIBE by mali podľa mňa dostať priestor e, vystúpiť e, a aby vyvážili túto nerovnováhu. Toto nie je diskusia, ktorá by sa týkala iba výlučne Rumunska. Je to diskusia, rozpráva, ktorá sa týka všetkých Európanov. V prezentáciách zazneli rôzne vyhlásenia, ktoré poukazovali na ťažkosti aj v iných členských štátoch. E, samozrejme teda je to otázka, ktorú adresujeme a ktorou sa zaoberajú všetci občania našej Európskej únie, najmä v kontexte e, nezávislosti súdnictva a neutrality inštitúcií a krokov orgánov spravodlivosti. Čo je napokon aj téma dnešného vypočutia. Prvá otázka na vás, pán minister spravodlivosti, e, čo sa týka mm, nezvratnej dynamiky fungovania inštitúcií v Rumunsku. Chcela by som bližšie pochopiť, ako vlastne funguje oddelenie moci v Rumunsku. Prokuratúra v Rumunsku zjavne sa e, zúčastňuje e, rôznych e, E, konaní e, v spolupráci so spravodajskou službou Rumunska. Teda chcem sa opýtať, či sú nejaké snahy oddeliť moc v tomto smere. A ďalej ide tu naozaj európsku tému. Rumunsko je napokon členským štátom Európskej únie. E, komisia v rôznych pokrokových správach, ktoré vypracovala o Rumunsku od vstupu Rumunska do Európskej únie, zvorazňuje, že pokrok je už významný, ale ešte stále je veľa čo robiť. A toto napokon zaznelo tiež aj dnes. No poludne chcem sa opýtať, aké prioritné oblasti chce komisia obsiahnuť v oblasti fungovania verejných inštitúcií v Rumunsku. Ďakujem. Vážení kolegovia, pokiaľ ide o čas, budeme eh, mať zabezpečené tlmočenie iba do 12.40. Museli sme prerušiť e, naše zasadnutie kvôli e, e, minúte ticha a väčšina rečníkov hovorila viac, ako bolo pridelené. Poprosím, aby ostatní koordinátori sa obmedzili jednu minútu, potom by sme vypočuli odpoveď zo strany pána ministra ostatných pozvaných rečníkov. Budem musený skrátiť zoznam rečníka ale všetci e, e, e, členovia výboru Libe budú mať túto možnosť. Kolega Ernst z odmene GUE. Kolegyňa, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že čo tu jasne odznelo v súvislosti s touto problematikou, že die nie iba o krízu právneho šla, štátu, ale aj politiky dôvery. Tá dôvera je preč. A E, títo e, e, deliace čare sa prejavili veľmi jasné. Veľmi ťažké sa zahubiť do tejto problematike. Ale čo by som chcela povedať? Poprvé, aký je súčasný štát úpravy boje s korupciou? Čo teraz platí? Mohli by ste sa k tomu, prosím, vyjadriť? Po druhé, povedali ste, že mm, táto kríza, e, vieme, že táto kríza ešte sa neskončila. E, vieme, že dochádza k určitým e, zlepšeniam v tejto úprave, čo je dobré. Ďalej tu sú výčitky ohľadom protikorupčného orgánu, že je tu spolupráca s tajnými službami, že to by skomplikovalo boje s korupciou E, čo musíte povedať o tom, e, e, o čom informovali medzinárodné menia. A teraz v mene zelených pani Harms. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel využiť túto príležitosť a poďakovala rumunským občanom za ich aktívnu angažovanosť v rumunskej spoločnosti. Podarilo sa im E, e, pozastaviť uplatnenie e, nepochybne škodlivej legislatívy, ale podarilo sa im vyslať aj jasný signál smerom Bruselu. To bolo veľmi dôležité prebudenie pre Brusel, o čom som presvedčená. Mala som možnosť navštíviť Bukurešť a rozprávala som sa s viacerými osobami, ktoré zastupujú štát, občianskú spoločnosť, jednotlivé inštitúcie. A e, e, musím konštatovať, e, že občania Rumunska otvorili možnosť, priestor, vytvorili priestor na znovu získania dôvery. A Európa Európsky parlament nadviazal na túto problematiku uh, uh, uh, formou tohto vypočutia a nesmieme zostať mimo tohto procesu. Som presvedčená, odkedy som navštívila Rumunsko, že musíme eh, sa starať eh, o inšty, eh, organizácie ich funkčnosť v Rumunsku. Korupciou sa označuje čokoľvek, ale existujú padné dôvody na to, aby občania nedôverovali E, e, e, fungovaniu a funkčnosti týchto inštitúcií. Pre mňa dôležitejšie otázky sa ani netýkajú činnosti protikorupčných štruktúr, ale skôr toho, či jednotlivé štátne inštitúcie si plnia svoje úlohy, či je zaručená, zaručená prepačne, nezávislosť súdnictva a keď sme e, prvýkrát diskutovali e, e, v pléne o Rumunsku, rozhodli sme sa, že vyšlime misiu, prípadne ponecháme na programe túto myšlienku a chcela by som zdôrazniť, že takáto misia by bola mimoriadne dôležitá. Finally, for the EFTD, Mrs. Teraz za EFTD, pani Winberg. She's not here. Okay. Now what we're gonna... Nie je prítomná a teraz by sme si vypočuli e, e, e, členov výboru LIBE. Potr- budeme potrebovať tlmočenie. V opačnom prípade to by bolo nespravodlivé. Budeme pokračovať do 12.40. Takže umožním vystúpiť všetkým členom výboru LIBE. Takže poprosím vás, aby ste sa zmestili do jednej minúty, čo je 60 sekúnd. Najprv pán Šager. Ďakujem, pán predseda Chcel by som upremiť e, pozornosť na konkrétny prípad v súvislosti s e, e, fungovaním právneho štátu v Rumunsku. 10 rokov po pristúpení súdnictvo je selektívne a zákony o ochrane menšín sa neuplatňujú v praxi. V novembri roku 2016 DNA rozbehla konania proti E, skupiny e, maďarských škôl e, a umeznila do domáceho väzenia jedného z inšpektora, obvinila ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Napriek tomu, že škola bola zriadená v zmysle legislatívy, začali vypočúvať rodičov žiakov, pýtali sa ich, pán Šungar, máte otázku? Domnievam sa, že je najvyšší čas, aby ste sa prísnejšie, kritickejšie sa venovali tomu, ako funguje právny štát a súdnictvo v Rumunsku. Nemôžeme pripustiť e, e, dlhšie. E, musíme dodržať termín do 12.40. Ďalší kolega. Poprosíme o mikrofón. Jedna minúta. Budem veľmi stručný, pán predseda. Áno, odbornosť veľmi vysoká, panelista, to, čo on o tom hovoril. A naozaj má pravdu, pokiaľ ide o tú polarizáciu politike, ekonomike a tak ďalej. Pán Alistar má naozaj eh, pravdu, aj pokiaľ ide o spravodlivosť. Naozaj eh, socialisti a demokrati, tí, čo za nich hlasovali, vy hovoríte, že nechcú spravodlivosť. A hovoríte, že naša vláda je posadnutá trestným zákonníkom. My máme zástupcov na exekutívnej aj na legislatívnej úrovni. A vy ste povedali, e, že protikorupčný eh, súd eh, stíhal eh, viacerých členov vlády. Je to tak? Ďakujem. Teraz pani Grapiny. Áno, pán predseda, ja budem veľmi stručná. Dovolte mi, aby som na úvod zablahožala výboru LIBE hm, k tomu, že máme na programe túto tému tie nepravdy, polopravdy, lži, ktoré tu odznievajú, to ma naozaj znepokojuje keď sa hovorilo o ústavnosti aktov vlády. Ja som bola vo vláde, bola som ministerka, takže viem, o čom hovorím. A ja uh, som išla do ulic, keď to bolo potrebné, ja som z Temešvaru, ale mám konkrétne otázky na e, kolegov Ličanu a ďalších, ktorí sem prišli kritizovať e, neústavnosť 23. augusta 2016 trestný zákonník prestal pokrývať zneužívanie e, právomoci. Prečo vtedy e, ste neprijali opatrenia? Prečo ste ich nereagovali? Prečo ste sa neobrátili na Čološovú vládu, aby ste protestovali proti takémuto opatreniu? A ďalšia vec. DNA urobila vypočutie e, vlády. Ako to vysvetľujete? Teraz pán Pavel, nech sa páči, prosím, naozaj iba minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby e, som e, vám pogratuloval k tomu, ako chcete túto diskusiu viesť, aby nebola emocionálna, ale iba vecná. Áno, Máme tu správy MCV pre Rumunsko, kde sa teda hovorí o legislatívnych zmenách, ich eh, nezvratnosti. Niekedy z tej zmeny také iba čiastočné. No a iné mechanizmy kontroly právneho štátu, pokiaľ ide o členské štáty, e, pokrývajú e, niektoré iné orgány niečo ako MCV. Dalo by sa zbaviť e, MCV, lebo toto je vec, ktorá je zneužívaná na politické účely. Chcem sa poďakovať aj pánovi Alistárovi definícia právneho štátu, e, tam sa spomínajú ľudské práva. Represívne orgány štátu podľa vás v Rumunsku držiavajú základné ľudské práva? Ďakujem. Makovej, please. Pane Makovej, poprosím. Thank you. First of... Ďakujem. V prvom rade by som chcela povedať všetkým, e, že sú tu prítomní ľudia, ktorí vyšli na ulice v Rumunsku a prišli, aby počúvali tejto, e, túto rozpravu a všetko, čo robíme v Rumunsku, robíme na prospech ľudí. A všetci by mali to mať na zreteli. Niekoľko krátkých otázok na Margo pana Bíra. Čo um, o tom politikovi, ktorý e, e schválil, e, e prepačte, strávil e, dovolenku v v Brazílii spolu s podnikateľom, e, e s ktorým spolupracoval v Rumunsku, na pána Lučanu. Čo si myslíte? Ako bude vyzerať Rumunsko po uplynutých e, štyroch rokov, vzhľadom na to, že máme pri moci socialistickú vládu. A pre, prejdem do Rumunčiny. You're switching to Romanian and you've just finished one minute, so just one... Práve ste ukončili jednu minútu, takže iba jednu minútu. Dobre, budem pokračovať po um, anglicky. Môžete aj po rumunsky. či aj vo Francúzsku, v Rumunsku, v iných krajinách, ktorých poslanci sú tu prítomní, keď e, dvaja e, predsedové e, problémy mali problémy so súdom alebo boli odsúdení, je možné viesť krajinu, keď na čele sú páchatelia. A ešte niečo, pán predseda, nemôžete vy ste umožnili ministrovi spravodlivosti hovoriť o 5 minút dlhšie hovoril 5 minút na miesto 10. Buďte spravodliví, prosím, som e, spravodlivý. Všetci rečníci prekročili svoj čas, všetci. Aj vy tiež, pán Weidenhauser, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi nás e, e, znepokojí to, čo sa deje v Rumunsku, keď ľudia vyšli na ulice myslím si, že E, je to správny signál, treba e, chrániť práva daňových e, poplatníkov aj občanov. Táto diskusia je veľmi dôležitá. Po druhé, samozrejme, to má politické dopady, ale mali by sme sa držať podstaty veci. Musíme byť seba kriticky v rámci tejto diskusie. Počul som aj niečo pozitívne z úst Eh, ministre, že v zásade to funguje, ale existujú eh, rôzne problémy, ktorým sa treba venovať. Je to eh, niečo, čo má rozhodujúci význam. A jedna mm, otázka v tejto súvislosti v týchto záležitostiach. Aká úloha prípada tajnej službe? Okay, Mr. Kirkos. Pán Kirkos. Ďakujem veľmi pekne. Aj my sme mali v Grécku obdobné problémy. Podľa rozhodnutia prepustiť viacerých odsudených. Poznám takéto situácie. Pán minister, akým, ako je možné, že štát, a to s prihľadnutím na pocity ľudí, E, ľudí, ktorí sa zúčastnili e, protestných demonstrácií, e, si mohol tak počínať. Počuli sme, že ústavný súd a ďalšie orgány sa rozhodli, že budú konať. Aké ďalšie opatrenia sa urobia, aby sa zabezpečil fungovanie právneho štátu? Grazie, prezidente. Ehm, Áno, ďakujem, pán predseda. Chcela som povedať, že chápem, e, veľmi dobre chápem, mám pochopenie pre protikorupčné hnutie. Poznám to, e, viem to porovnať so situáciou v Taliansku. A mm, v tejto súvislosti niekoľko otázok. Toto hnutie e, plánuje nadobudnúť politické formy. V Taliansku sa to stalo. Vzniklo hnutie piatich hviezd a je dôležité vedieť, že takáto možnosť aj v Rumunsku, len v tom prípade, ak to nadobudne určitú politickú formu, e, e, nebude to znamenať iba volanie po odplate a ovplyvne to e, celú politickú scénu, ktorá by to potom musela akceptovať ak sa vzdáte svoje možnosti, potom eh, mm, ostatní dostanú možnosť vyjadriť sa. Ďakujem, pán predseda. Otázka eh, pre eh, nového ministra spravodlivosti. Tento výbor má viaceré dôvody, aby vyjadroval znepokojenie mm, zo strany nesprávneho počínania si zo strany vlád členských štátov, pokiaľ ide o E, zneužívania právomoci alebo riešenie dilemy, e, kodanskej dilemy. Takže e, rozhodnutia ústavného súdu. Vy ste vládne naredenie zrušili po protestoch, ale treba zase prehodnotiť aj trestný zákonník, aj nehumanné zaobchádzanie s väzňami ústavoch na výkon trestu. Ako to robíte tak, aby to nevyvolalo e, protesty, ale zároveň, aby to bolo v súlede s rozhodnutím Ústavného súdu a e, Európskeho súdu. A teraz osobitná požiadavka mm, na adresu tlmočníkov vzhľadom na e, mm, veľmi citlivú situáciu. Poprosím vás, aby ste ešte trošku zotrvali v kabínach. A teraz pozvaní rečníci, je jasné, že gro otázok smerovalo k pánovi ministrovi E, poskytnem vám trochu viac času a ostatných e, rečníkov poprosím, aby reagovali veľmi stručne. A teraz pán minister 4 až 5 minút. Chápem, že času aj tak nestačí. Ak to chcete urobiť, potom nebudeme mať bezpečné tlmočenie. Poprosím vás, aby ste e, e hovorili 4 až 5 minút a potom ostatné 1 minútu. Najskôr by som zareagoval na tú najcitlivejšiu otázku. ospravedlňujem sa. Takže zareagujem na otázku, ktorá je najcitlivejšia a smerovala mne. Je to kolegu Ongoreanu. Ja ako apolitická osoba bez politického trička som súčasťou teda vlády a ja nerobím žiadnu politiku, ani pravicovú, ani lavicovú. Naozaj nemám žiadne vyhlásenia alebo kroky čisto politického charakteru. Áno, podpora ľudských práv, podpora práv občanov. Toto je politika občianská, alebo oblasť občianská, nie je to žiadna stranická politika. Ja sa pokúsim tie 4 minúty, ktoré mám, využiť čo najlepšie a reagovať na čo najviac vecí. Pokiaľ ide o rozhodnutie ústavného súdu. Sú tu dve rozhodnutia. Prvé, ktoré jasne, nezvratne um, hovorí, že vláda e, tú vyhlašku naliehavú číslo 13 prijala, a pokiaľ ide o jej právomoci e, príjmať legislatívu. A prokurátor nemôže overiť, či bolo vhodné alebo nebolo vhodné v tomto prípade e, byť zákonodárcom, ale prokurátor môže vyhodnotiť nejaký e, trestný akt, čiže ten prijatie zákona nie je teda trestným aktom. V opačnom prípade by uh, akákoľvek zákonná činnosť e, bola trestným činom. Nikto by nemohol pôsobiť ako zákonodárca. Uh, Hovorila sa o situácii v Taliansku. Amnesty to je inštitúcia trestného práva využitá v trestnoprávnom e, zákonníku. V trestnom zákonníku to nie je e, uvedené formálne, ale využíva sa to. E, samozrejme, že nemôžeme oslobodiť všetkých odsúdených, to je odpovedná skutka sa milosti. Otázka korupčných trestných činov, to je výnimka e, z udelenia milosti. Sú to ale iné alternatívne opatrenia. Teda väzenie nie je jediným riešením, toto je najbezprostrednejšie, najradikálnejšie riešenie, ale nie je jediné. A teraz zneužitie právomoci, zneužitie funkcie. E, neviem, či sa ešte uvidíme, ale bol by som nerád, a tu reagujem na pána Ungureanu a na ďalšie otázky. Ja e, som e, sa nevyjadroval, nevynašol som súdy v oblastiach, ktorých sa nevyznám. E, mnohí ma kritizujú, kritizuje sa právna pravdivosť, tá vyhláška, snažím sa byť naj, naj, čo najkonkrétnejší. Toto vyhláška číslo 13 malo, mala určité slabiny ale jej snahou bolo nejakým zosúľadiť, zosúľadiť zneužívanie funkcie s rozhodnutím súdu. O toto tam išlo. Čiže funkcionár, nejaký úradník, ktorý e, nesplňa kompetencie, či už zákonné alebo e, z tej vyhlášky, e, toho je potrebné riešiť. A ja osobne som navrhol zákon, aby sa trestný zákonník celé presné obyvateľstvo zosúladilo s rozhodnutiami ústavného súdu tak, aby tu neboli možné rôzne výklady. Ten návrh zákona má za cieľ zosúladenie, nič viac, nič menej. 145 ústavy nás k tomuto zavezuje. Čiže e, žiadne hodnotové súdy nie sú možné, je dodržiavať e, požiadavky stanovené v ústave. Ďalej, situácia vo väzeniach. Pokúsim sa odpovedať napríklad vzťahy medzi DNA a tajnými službami. To bola ďalšia otázka. Opakujem, v architektúre štátu sú doplnkové kompetencie. Tajné služby majú za úlohu získavať informácie a e, upozorňovať na ohrozenia národnej bezpečnosti. To sú ich kompetencie. DNA má potom svoju ďalšiu kompetenciu. E, vyšetrovateľa rozhodnú, či e, sa to má trestne stíhať alebo nie. Čiže e, tajné služby tie potom nevyšetrujú v trestnom konaní. Toto sú oddelené, oddelené e, kompetencie, doplňajú sa navzájom, nie sú navzájom, e, navzájom v rozpore. A teraz MCV. Samozrejme, že sme boli radi, keby MCV nebolo. Mali sme skupinu odborníkov na vysokej úrovni, snažili sme sa reagovať na tie výčitky, ktoré odzneli. Ja som nemám tiež uh, určité výhrady, všetky tie požiadavky, všetky tie kondicionality, veď uh, to nemá nejaký uh, fixný cieľ, že si odškrtnete a vypustíte zo zoznamu. Veď situácia sa vyvíja. Čiže o, je otázku nejakej právnej realizovateľnosti. Samozrejme, že keď niekto je vyšetrovaný, vypočúvaný, samozrejme, že pri vyšetrovaní je potrebné človeka vypočuť. E, no, mohol by som hovoriť, že zajtra rána všetky tie otázky mi boli položené. Čo by som povedal na záver? Pokúsim sa teda. Mrzí ma to, ale naozaj to musíme postupne uzavrieť. Poprosím vás o, o poriadok. Program sme vypracovali tak, aby som bol presný, aby sme e, ratali sme s tým, že gro otázok bude smerovať e, na pána ministra a tak sa tomu aj stalo. A tak sme pripravili aj samotný program. E, koordinátori výboru LIBE dohodli sa, že minister bude mať právo na odpoveď. To je účel vypočutia. A teraz každý z ostatných rečníkov má iba jednu minútu. Poprosím vás, aby ste ehm, to nekomplikovali. Áno, normy ochrany slobod a práv, tých sa budeme držať žiadne uh, uh, podobné vyhlášky týkajúce sa organického práva ústavy príjmať nebudeme. Uh, chceme, aby rozdelenie práv podľa ústavy platilo, teda transparentnosť rozhodovacej právomoci, konzultácia medzi tými, čo príjme rozhodnutia a občianskou spoločnosťou. Dobre, a ostatní rečníci, každý len minútu. Reagujte prosím na otázky, ktoré sa poslanci pýtali vás konkrétne. Začneme pánom Avramom v takom poradí, v akom ste pôvodne vystupovali. Takže otázky vám adresované, prosím, na minútu. Ehm, înțeleg că doamna a întrebat ceva despre neconstituționalitatea... Pani Grapini sa pýtala neústavnosti. A veď to nešlo. Parlament sa snažil zákonom E, zaviesť to, čo chcela vláda zaviesť tou naliehavou vyhlaškou. Dobre. A teraz pán Arister, ak chcete e, sa viedriť. Ďakujem. Dve otázky. V jednej bola jedna nepravda, teda, že mám problémy so justíciou, nie, neplatí to. V mojej organizácii kolegovia, členovia mojej rodiny boli predmetom nevydaného útoku niekdejšieho prezidenta Basesku, ale všetky rozhodnutia, všetko, čo povedali súdy, má definitívny, definitívnu platnosť a je to na môj prospech. Áno, občianskí, občiansky, e, aktivisti e, zase raz sú predmetom útokov. Je to scenár, ktorý sa opakuje a opakuje. Pýtali sa ma, ako je to v súdnych procesoch. Dodržiavajú sa ľudské práva? No, súdna prax e, je naozaj nejednotná. To je ten najväčší problém. Tie normy e, v určitých spisoch sa uplatňujú techniky vypočúvania, vyšetrovania. Nejaké veci sa odhalia. V iných e, prípadoch sa robia také hodnotové súdy. Je to naozaj selektívna, selektívna justícia, ktorá sa uplatňuje. A má to samozrejme rôzne dopady. Čiže tie práva e, sú viac či menej dodržiavané, niekedy je tu evidentná snaha veci skryť. Je tu naozaj veľa, veľa problémov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste disciplinovaní z hľadiska času. Pán profesor, jedna minúta. Drama, čo má Marian în România Tá najzávažnejšia dráma v Rumunsku momentálne, podľa môjho názoru, spočíva v tom, že tu máme naozaj veľkú priepas medzi politikmi ako skupinou a občanmi. Politici nerobia, nepôsobia pre občanov na ich prospech. V opačnom prípade by nebolo toľko ľudí pravidelne počas mesiac vychádzalo na ulic a politici by to neboli, ignorovali. Takže politici, to je ten závažný problém. No a tá vyhláška, ktorú vláda prihlála, to nesúviselo vôbec so situáciou vo vezeniach. To bola taká výhovorka, nie naopak išlo skôr o školy a nemocnice, lebo tam tá mizeria je nepredstaviteľná. Tretia vec, vyšetrovanie DNA protikorupčného orgánu. To sa spustilo e, na základe žiadosti ale potom došlo k ničeniu dokumentov e, práve v tú noc, kedy tá vyhláška bola vydaná. Ešte štvrtá vec. E, pán minister, vy ste o tom všetkom vedeli. Po štvrté, nezávislosť súdnictva. Je zaručená či nie? To bola ďalšia otázka. No, dramatické je to, že samotný ústavný súd, aj ten je v Rumunsku spolitizovaný. Okay, um... Nož. Veľmi pekne ďakujem. Musíme to uzavrieť v nadväznosti na... ospravedlňujem sa, pán Biro, jedna minúta. Ďakujem pekne. Áno, tá situácia vo väzeniach, e, o tej chcem hovoriť. Je tam fakt otrasné. Uh, vláda, vlády od roku 2009 e, nefinancovali e, vôbec väzenia a je to teda veľmi potrebné. Prečo vláda vydala tú vyhlašku číslo 13? Jedným z dôvodov bolo určitých väzňov oslobodiť. Ale veď to je smiešné takéto niečo hovoriť, keď e, návrh zákona hovorila, že e, sa amnestia vzťahuje iba na podmienečne odsúdených, čiže ako by to uvoľnilo väzenia? Nejako. Takže tie klamstvá e, naozaj to vidíme z tých dokumentov. No a ešte otázka pani Makovej. Ten, čo bol na tej dovolenke v Brazílii s podnikateľom, ktorý podvádzal. E, toto je pán Liv Dragner, šéf sociálnych demokratov. Ďakujem pekne. Tým uh, končíme toto vypočutie. E, následne koordinátori výboru LIBE, vzhľadom na to, o čom sme dnes diskutovali, sa rozhodnú, či sa vyšle delegácia do Bukarešte, ale toto rozhodnutie robia koordinátori nášho výboru na základe dnešnej diskusie. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste e, sa zúčastnili e, tak rozsiahleho vypočutie e, trvaním hodinu a pol. Ďakujem pekne za disciplínu, ďakujem všetkým rečníkom, poslancom, najmä tým poslancom, ktorí sa nedostali k slovu. Ďakujem pekne.